dnešného programu je spoločná rozpráva o samete G20. Máme tu vyhlesenie Rady a komisie. Súvisí to e, s, so samitom G20 11. a 12. novembra a je to, ide o vyhlásenie Rady a komisie ohľadom prípravy zasadnutia Európskej rady 28. a 29. oktobra. Ďalej máme tu e, um, správu pani Bereš ohľadom finančnej, hospodárskej a sociálnej krízy, odporúčania týkajúce sa opatrení a iniciatív, ktoré treba prijať. Je to správa v polovice funkčného obdobia. Taktiež máme e, správu Diego Feja, zlepšenie rámca stability a hospodárskeho riadenia Európskej únie, najmä v eurozóne na začiatok rozpravy chcel by som e, vyzvať, aby v mene rady vystúpil štátny tajomník Olivier Šastie. Pán predseda, pán predseda Európskej komisie, pán komisár, drahí kolegovia, v mene rady by som poďakoval pánovi predsedovi za príležitosť, že môžeme poinformovať o prípravných prácach v rade na budúcu Európsku radu. Táto Európska rada bude mať veľmi nabitý program. Ústredným bodom bude bez pochyby hospodárske riadenie. Ako viete, Task Force, na čele ktorej je pán Van Rompuy, sa stretla tento pondelok a schválila svoju definitívnu správu. Táto správa obsahuje odporúčania a významné konkrétne návrhy ktoré nám umožnia urobiť kvalitatívny skok v hospodárskom riadení, predovšetkým odporúčania na zlepšenie daňovej disciplíny, e, finančného dohľadu a prehlbenie koordinácie, ako aj posilnenie rámca riadenia kríz a posilnenia inštitúcií. Všetky tieto odporúčania sa môžu rýchlo aplikovať legislatívnym spôsobom a my dúfame, že Európska rada ich bude môcť eh, zrealizovať, aplikovať na základe odporúčaní eh, parlamentu a komisie, pretože je to veľmi dôležitá téma. Bude to určite pozitívny signál a ukáže, že sme schopní a ochotní odpovedať na významné ekonomické výzvy, ktorými sme konfrontovaní. Je pravda, že niektorí položili otázku ďalších možností, aby sa išlo ďalej, než sú tie odporúčania a nech sa ide aj ďalej než je rámec zmluvy, napríklad zrušenie volebného práva alebo zavedenia nových pravidel ako prevrátená väčšina, ale samozrejme nie sú to ľahké otázky ani z technického, ani politického hľadiska, ale určite ich prediskutujeme na Európskej rade budúceho, budúci týždeň. Ďalšia veľká téma, ktorá bude na programe, sa týka samitu G20 Európska rada bude musieť zadefinovať stanovisko únie na základe prípravných prác, ktoré sa zrealizovali včera v Ekofine. A to všeobecne je dôležité zaznamenať, že SOL má posilniť alebo urýchliť práce na rámce, aby na rámci, ktorý má zabezpečiť silnejší a udržateľnejší ekonomický rast. Treba odpovedať na veľké globálne a svetové výzvy, ktoré ohrozujú ekonomický rast od roku 2008 s príchodom krízy a od narastania právomoci a pôsobenia G20. To všetko bolo veľmi dôležité aj pôvod mnohých rozhodnutí, ktoré budú mať priame dopady na našich občanov, e, sa prijali za niekoľko mesiacov na lokálnej, regionálnej aj medzinárodnej úrovni. Globalizácia nás núti na väčšinu otázok reagovať zároveň aj na európskej, aj na medzinárodnej úrovni. Všetci vieme, že EÚ potrebuje určitý čas, aby sa dohodla na základe novej zmluvy, ktorá má posilniť úlohu únie na medzinárodnej úrovni. Ehm Trvalo nám síce 10 rokov, aby sme e, túto zmluvu vypracovali, ale za posledných 10 mesiacov sme si uvedomili jej význam. G20 tiež zaznamenala určitý úspech, ale najväčšou skúškou, ktorá ju očakáva v budúcich týždňoch a mesiacoch, bude, keď budeme čeliť skutočne vážnym rizikám, že by sme stratili dynamiku EÚ sa teda pripravuje na dve významné stretnutia, obe v Koreji, teda to prvé stretnutie o dva dní, stretnutie ministrov financií a guvernérov bank G20 a druhé stretnutie v polovici novembra, tiež teda summit G20. Chceme dosiahnuť udržateľný, trvalý ekonomický rast a vychádzať z konsolidácie e, daňových postupov a Rovnako chceme vychádzať zo stratégie 2020, ktorá je sústredená na vytvorenie pracovných miest, na e, reformu pracovného trhu, finančných trhov, e, posilnenie finančného riadenia únie. Novembrový summit predloží výsledky Task Force e, po tom, čo ich Európska rada schváli. EÚ sa zaujíma aj o proces peer review v rámci G20. My ako Európania máme zvyk a, a vieme, aký, aký je tento postup dôležitý a užitočný. Každý musí urobiť svoju časť práce a preukázať dobrú vôľu prispieť k tomu framework works, teda k, tej, k tomu boju, aby protekcionizmus e, neprevážil Zatiaľ, čo práca technických orgánov, ako je napríklad Financial Stability Board a ďalšie myšlienky postupujú vpred a globálna integrácia predovšetkým v niektorých bodoch ide dobrým smerom. A je tiež veľmi dôležité, aby sme vyústili do udržateľnej reformy Medzinárodného menového fondu už sa prijali záväzky minulý rok v Pittsburghu a chceme postupovať týmto smerom, aby nový Medzinárodný menový fond lepšie reprezentoval novú medzinárodnú e, situáciu a aby splňal aj novú úlohu aj pre rozvíjajúce sa ekonomiky. Ale nemôžeme očakávať, že Európa urobí sama všetky ústupky v tejto oblasti. Všetky krajiny musia prispieť svojim dielom. My sme e, prejavili našu otvorenosť a disponibilitu. Myslíme si, že ide o dobrý základ, aby sme našli dobrý kompromis. Takže nikto nemôže povedať, že Európa je na vine, že sa nič nedeje v tejto oblasti. My ako Únia sme rokovali e, viaceré kľúčové otázky pre stretnutie ministrov financí G20, ktoré sa bude konať tento týždeň. A to preto, aby Európania nielen hovorili jedným hlasom, ale aby sa sústredili na obranu a podporu toho, čo reprezentuje ich najvýznamnejšie záujmy. Predsedníctvo a komisia urobia všetko preto, čo je v ich silách, aby e, sme podporili tieto naše záujmy našej spoločnej pozície, ktorá je výsledkom práce viacerých mesiacov a všetkých členských štátov. Pokiaľ ide o, o klímu, chceme mať hĺbkovú rozpravu v rade. Napríklad Rada pre životné prostredie 14. oktobra prijala veľmi konkrétny text záverov, kde sa stanovili e, závery európskeho stanoviska je naliehavejšie, čím ďalej, tým viacej urobiť e, pokrok v ambicioznom systéme boja proti klimatickým zmenám. A v tomto zmysle EÚ podporuje etapový prístup, ktorý vychádza z Kyotského protokolu a otvára cestu kompletnému e, svetovému kadru alebo rámcu, ktorý by mal byť aj právne záväzný a ktorý by mal vyústiť do definitívneho dokumentu z e, Kodane. Kankunská konferencia by mala dosiahnuť vyrovnané výsledky a mala by umožniť e, e, ďalší pokrok vpred. Únia vyjadrila svoju preferenciu pre jednotný a jediný záväzný dokument, ktorý by vychádzal z tohto kiotského protokolu, ale mohli by sme uvažovať aj o druhej etape istých záväzkov ale to potrebuje väčšiu dohodu, ktorú by podporili všetky veľké ekonomiky a zároveň by to odpovedalo na tú súrnu potrebu ochraňovať životné prostredie. A teraz veľmi rýchlo príprava stanoviska EÚ e, v samite s USA Ukrajinou a s Ruskom. Ide o kľúčových partnerov únie a diskutovalo sa so šéfmi vlád a štátov. Bolo to 16. septembra. Je potrebné, aby boli otvorené diskusie s našimi partnermi. Ide o kľúčové témy tohto budúceho samitu. Bude určite dôležité, aby sa tento summit z USA sústredil na niekoľko kľúčových tém. Musí posilniť transatlantickú spoluprácu, to je základný vektor pri vypracovávaní účinných riešení víziev, ktorým čelíme. Po samite G20 a po samite EU, USA. Tento summit je vynikajúcou príležitosťou, aby sme sa odrazili od týchto výsledkov a venovali sa súčasnej ekonomickej situácii. Potrebujeme hľadať spoločný prístup aj k rozvíjajúcim sa ekonomikám. Tento summit by mal umožniť aj um, oživenie a spoluprácu ekonomickej rady aj zďalej, než je uh, reglementačný rámec Samozrejme, aj tam sú ciele podporenie ekonomického rastu a vytváranie pracovných miest. Na tomto samite by sme mali pripraviť aj Cancún. Očakávame pozitívny signál od našich partnerov v USA. A potom významné otázky zahraničnej politiky budú tiež na programe, predovšetkým pokiaľ ide o Sudán alebo Irán. Summit s Ukrajinou dnes po obede budeme o tejto téme rozprávať o tom s vysokou predstaviteľkou, takže ja nebudem zachádzať do detajlov. A summit s Ruskom, tam chceme podporiť partnerstvo pre modernizáciu, ktorý by umožnil posilniť našu spoluprácu vo všetkých oblastiach, hlavne v takých kľúčových oblastiach, ako sú inovácia a energie. To je, pán predseda, pán komisár, to sú teda prvky diskusie, ktoré sa uh, budú diskutovať budúci týždeň na samite. Ja vám ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem pekne za tieto informácie, ktoré sú pre nás veľmi dôležité. A vítam predsedu Európskej komisie. Nech sa páči, máte slovo, pán Baroso. Ďakujem, pán predseda. E, pán predseda parlamentu, pán predseda rady, vážené poslankyne a poslanci. Dnes Diskutujeme o témach, ktoré na budúci týždeň bude riešiť Európska rada a ja sa budem sústrediť na tie témy, ktoré považujem za najdôležitejšie. Samozrejme, ekonomické riedenie v EÚ a externe samozrejme veľmi dôležitý summit z USA, s Ruskom. Myslím, že to sú rozhodujúce summity. Summit v Soule, G20 a takisto Kankunská konferencia o klimatických zmenách. Reforma nášho ekonomického riadenia je pilierom udržateľného obnovenia, e, udržateľnej obnovy a dôveryhodnosti. A preto komisia veľmi ambiciozne pristupuje od začiatku týchto diskusí k tejto téme. Návrhy, ktoré komisia minulý mesiac predložila, sa snažia transformovať naliehavosť vyplývajúcu z krízy do ambicióznej právnej reality. Zaoberajú sa kľúčovými myšlienkami, e, kľúčovými témami, aby e mala EÚ skutočnú váhu v ekonomickej oblasti, v fiskálnom dohľade a pri riešení makroekonomických nerovnovách, tak ako sme často hovorili, aby sme teda vytvorili skutočnú ekonomickú úniu v Európe. Veľmi vítam pozornosť, ktorú parlament prikladá týmto návrhom. E, včasná dohoda v prvom čítaní by poukázala, že EÚ je odhodlaná svoje slova pretaviť do činov. Mali by sme tieto pravidlá mať do polovice budúceho roku v platnosti. Preto vyzývam členské štáty, aby naozaj zašli celý ten kus cesty k týmto dôležitým cieľom a aby túto vec presadzovali ako naliehavú. Doteraz sme sa nepohli k nejakému väčšiemu e, konsenzu ohľadne aktivít e, e, v tejto oblasti. A pomáhal nám v tom Task Force Hermana van Rompoja. Keď budú všetky diskusie ukončené a rozhodnutia prijaté, tak výsledok tohto kombinovaného procesu by mal byť víziou, pre ekonomické riadenie, ktoré by bolo ďaleko komplexnejšie a viac prispôsobené potrebe predchádzať v prvom rade po problémom a malo by sa viac odvíjať od e, využitia sankcií. Ale chcem jasne povedať, že celkový výsledok musí predstavovať skutočnú zmenu oproti súčasnému stavu. Musíme našim občanom ukázať, že EÚ vyvodzuje všetky dôsledky a pouč- ponaučenia z krízy. Ďalšie veci treba ešte doriešiť. Jedna mimoriadne dôležitá vec je, ako nahradiť súčasné krízové mechanizmy, na, na ktorých sme sa dohodli v máji, mechanizmom trvalejšej povahy. E, keď e, dôjdeme ku koncu tohto v roku 2013. E, samozrejme dúfame, že nikdy takáto kríza opäť nenastane, ale ak by nastala, musíme byť lepšie pripravení na kritický vývoj. E, musíme byť pripravení lepšie, než sme boli naposledy. Pripravenosť a existencia dobrých mechanizmov môže e, zabrániť vzniku takýchto problémov v budúcnosti. Komisia berie na vedomie názory, ktoré vyjadrili členské štáty, ktoré sú za zmenu v zmluve. A ako všetci vedia, toto vyžaduje jednohlasný súhlas všetkých členských štátov. V tejto fáze sa komisia bude sústrediť na podstatu a tým myslíme e, vytvorenie trvalého mechanizmu, ktorý e, nám poskytne záruky v kritických momentoch a bude minimalizovať morálne nebezpečenstvo a zabezpečí sa, že takýto nástroj sa použije len naozaj ako posledné východisko. Keď analizujeme všetku túto e, prácu, dopracujeme sa k tomu, čo potrebujeme. Taký systém, ktorý bude motivovať členské štáty k dobrým a rozumným fiskálnym politikám a mm, bude to takisto systém, ktorý dá investorom e, motiváciu investovať do najlepšej praxe. Myslím, že sme na správnej ceste, ponaučili sme sa z krízy a pre blaho svojich občanov Únia vytvára systém riadenia, ktorý je kompletne obnovený v porovnaní so stavom pred krízou a teraz tento systém staviame na o mnoho lepších základoch. Vážené poslankyne a poslanci, čo sa týka ekonomického riadenia, ale aj Európy 2020 a finančnej regulácie, toto nám dá dobré základy pred summitom v Soule G20. Tento summit prichádza v kritickom čase, kedy potrebujeme koordináciu pre svetovú ekonomiku, aby sme mali kooperatívne riešenia na globálnej úrovni. A myslím, že je to možné. Myslím, že Európska únia zohrá kľúčovú úlohu Eh, pri eh, tom, aby eh, v Soule sme boli úspešní. V prvom rade si musíme pripomenúť, že G20 zohrala dôležitú úlohu pri riešení krízy. Podarilo sa nám to vďaka tomu, že sme konali kolektívne a teraz, keď prechádzame do novej fázy, musíme naďalej konať kolektívne a v spolupráci. To znamená, že musíme akceptovať aj to, že globálna nerovnováha sa týka všetkých a že všetky veľké ekonomiky zohrávajú úlohu v hľadaní riešenia a áno, nemôžeme ignorovať realitu, že výmenné kurzy sú tým dôležitým faktorom v tejto súvislosti. Druhá vec, musíme konať takisto, čo sa týka medzinárodných inštitúcií MMF, tá reforma je už naozaj na spadnutie a takisto potrebujeme ďalšiu flexibilitu, ako sme sa k tomu poslali už aj v EU. Po tretie, podpora tohto parlamentu. Momentálne prechádzame zásadnou reformou nášho vlastného finančného systému a opäť chcem vám poďakovať. Poďakovať za dôraz, ktorý kladiete na potrebu dosiahnuť to čo najskôr. Musíme zachovať dynamiku aj G20. -ky. Pokrok bol dobrý, ale teraz musíme zabezpečiť, že sa to prenesie aj do implementácie. Chcem, aby finančný sektor tu zohral svoju úlohu a preto by EÚ mala naďalej byť odhodlaná presadzovať eh, tax, daň na finančné transakcie na globálnej úrovni. Medzičasom chce e komisia preskúmať iné spôsoby, aby zabezpečila, že finančný sektor primerane prispieje na európskej úrovni, eh, napríklad prostredníctvom dáne z finančných aktivít. Na ďalšom samite G20 sa poprvýkrát bude E, preberať ako podprogramu rozvoj, príjme sa viacročný akčný plán na usmernenie nášho úsilia tejto oblasti a komisia od začiatku veľmi silne podporovala túto myšlienku spolu s korejským e, predsedníctvom, aby sme teda túto agendu rastu v Soule e, využili aj pre prospech rozvojových krajín. A zároveň chceme do toho zapojiť rozvíjajúce sa ekonomiky, chceme ich zapojiť do tohto medzinárodného rámca, aby to bolo v súlade s kľúčovými princípmi rozvojovej politiky, čo umožní lepšiu koordináciu koordináciu. Včera, keď som tu v Štrasburgu uh, hovoril s generálnym tajomníkom OSN, pán Kim Mutom, tak, sme, tak mi špecificky spomenul tento bod a bol veľmi vďačný za podporu Európskej únie pre tento program. A napokon G20 sa musí chopiť vedenia v, v riešení obchodnej agendy. Nesmie to byť eh, alternatíva VHO, eh, pardon, svetovej VTO, ale musíme našich partnerov e, potlačiť trošku k tomu, aby využili moment v rokovaniach e, kola z Dohy. E, Kankunská konferencia. Musíme sa naozaj sústrediť na naše ciele. Musíme mať ambície pre Európu, musíme mať ambície pre celý svet. Takže samozrejme, musíme sa pohnúť v tomto medzinárodnom procese vpred, čo nie je jednoduché. Vieme to a niektorí naši kľúčoví partnery spomalili v tomto tempe zmeny. Ale nezabúdajme, že medzičasom vytvárame najkonkrétnejší a najúčinnejší systém na zníženie emisí na svete. Toto je našou najsilnejšou kartou. A predtým, než sa dopracujeme k novému systému obchodovania s emisiami, ehm, dopracujeme sa k veľmi veľkému konsenzu medzi parlamentom a komisiou ohľadne toho, čo musíme urobiť. Čiže keď prídeme do Cancúnu, e, nenechajme sa rozptýliť našimi argumentami o tom, aké by to malo byť v forme. Musíme tam ísť s presvedčením a s odhodlaním. Cancún nebude koncom tohto príbehu a možno tým posledným prelomom, ale bude to určite dôležitý krok na ceste a potrebujeme naozaj vyslať silný odkaz, aby sme sa v týchto rokovaniach pohli vpred. Musíme mať konkrétne opatrenia zamerané na aktivity, aby sme sa dopracovali bližšie k nášmu konečnému cieľu. A preto poslanci preto som na mm, minulotýždenej Európskej rade povedal, že musíme mať vyvážené realistické pozície, e, ktoré nás posunú vpred, bez toho, aby sme vytvárali nerealistické očakávania. Toto je čas, kedy by sa EÚ mala chopiť vedenia, mala by sa pozrieť na to, ako môžeme robiť kroky vpred v Cancúne, ako sa dopracovať k závažn závažným záväzkom, aby sme naďalej boli príkladom. Pán predsedajúci, vážené poslankyne a poslanci. Európska ekonomika tento rok bude rásť viac, než sa očakávalo, ale tá obnova ešte nie je plne zakotvená a nemôžeme sa s tým uspokojiť ako som už viackrát povedal. A najmä ak vidíme stále veľmi vysoký, vysoké miery nezamestnanosti. Všetci vieme, že tie veľké výzvy posledných eh, mesiacov eh, tu sú ešte stále, tak ako o tom hovorí správa pani Beres a očakávam, že v tomto parlamente e, bude v týchto témach e, podstatný konsenzus. Ale e, teraz, keď nezamestnanosť nás veľmi tlačí, keď sa znižujú verejné výdavky, sú občania, občania vyjadrujú svoje obavy a to musíme brať do úvahy. Ale vieme, že ako Európska únia to dokážeme financovať. Navrhli sme niektoré dôležité legislatívne akty, čo sa týka ekonomického riadenia. Predložili sme e, dokument Európa 2020, čo je veľmi dôležité pre strategický rast, pretože rast musí byť e, rozumný, inkluzívny. To je odpoveď na všetky tieto výzvy a to sa e, odráža aj vo vynikajúcej správe pána Feja. takisto tu máme opatrenia na reguláciu finančného trhu chcem privítať e, váš súhlas s našim návrhom, pokiaľ ide o finančný dohľad. Pred dvomi rokmi e, pozorovateľia, ktorí sa pýtali, či je Európska únia pripravená na takýto e, systém dohľadu, väčšina z nich odpovedala nie. A teraz sme ukázali, že je to možné. Máme tu holistický prístup k rôznym dimenziám a preto by som chcel uh, zdôrazniť dohodu, ktorú včera dosiahla rada e, na návrhu komisie týkajúcom sa hedgingových fondov. A dúfam, že táto pozícia teraz e, bude takto schválená aj v Európskom parlamente, aby EÚ konečne mala prospech z tejto dlho očakávanej legislatíve. A budeme e, opäť vodcom, lídrom v tejto Eh, oblasti svetovej ekonomiky. Chcem zablahožiť parlamentu aj k práci na novej smernici o boji proti oneskorým platbám pri obchodných transakciách. Táto smernica bude lepšie chrániť veriteľov. A v mnohých prípadoch sú to práve malé a stredné podniky. Samozrejme budeme rešpektovať eh, zmluvnú voľnosť a ehm, potrebné je teda zaplatiť buď do 30 dní, alebo potom budú primerané úroky zameškania. A viete, že malé a stredné podniky veľmi očakávajú túto smernicu a oni sú tým základným pilierom našej ekonomiky. Avšak naša práca ešte nie je ukončená. Všetky tieto návrhy treba realizovať až do konca a potom vidieť výsledky. E, takto sa dostaneme spolu z krízy a k obnove a dosiahneme také miery rastu, ktoré zabezpečia raz a e, zabezpečia to, že naša sociálna ekonomika bude pripravená na 21. storočie. Ďakujem pekne za pozornosť. Grazie, presidente Barroso. Buongiorno a tutti. Ďakujem, pán predseda Barroso. Ja vás všetkých zdravím. A teraz na 4 minúty pani Pervan Berez, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci, pán predseda Európskej komisie, pán predstaviteľ rady. Hospodárska, sociálna, finančná kríza, ktorú svet zažíva už niekoľko rokov, bude stať 60 triliónov dolárov na celosvetovej úrovni, teda 1% ročného rastu. A to pre nás znamená povinnosti v Európskej únii je 11 na nezamestnanosť do konca roka. Prejavuje sa to tiež tak, že vojna mien e, sa ukazuje, že prinesie riziko recesie a že sa dostane do situácie dvojitého V a preto musíme byť zodpovední a musíme vyslať silné posolstvo inštitúciám, komisii, rade a povedať, že my sa musíme zmobilizovať ohľadom pridanej hodnoty európskeho projektu. My máme kolektívnu zodpovednosť a na úrovni Európskej únie musíme vypracovať stratégiu, ktorá by v oblasti energetiky, bola silná vo vnútri aj vo, navonok. Musíme mať a musíme počítať s vlastnou silou a na to potrebujeme túto európsku úroveň. Ale pán predseda Európskej komisie, hospodárske riadenie pre nás nie je nejakou víziou. Je to e, spôsob v službách tejto stratégie a my e, takto definujeme potrebné prostriedky. Sú to predovšetkým prostriedky finančné. Je to e, potreba revízie finančných perspektív. Okrem mobilizácie tejto stratégie pre e, Európske spoločenstvo energetiky je to potreba zmobilizovať návrh, ktorý vy ale odmietate, a síce zdanenie finančných transakcií. To je potreba spustiť veľké európske projekty, na veľké európske investície. Je to potreba mm, vyrovnať alebo mm, nejakým spôsobom e, mm, zorganizovať systém, daňový systém, aby sa menej zdaňovala práca. Je to potreba koordinovať rozpočty členských štátov s európskym projektom, aby úsilie išlo jedným smerom pokiaľ ide o riadenie, navrhujeme vytvorenie pána alebo mister eura, ktorý by umožnil skutočne, aby sme mali harmonické hospodárske riadenie, ktoré bude vyrovnané. Navrhujeme tiež, aby sme sa nesústreďovali len na situáciu v krajinách v deficite, ale aby sme vyrovnali eh, aj tie krajiny, ktoré sú v prebytku. Navrhujeme tiež aby v jednotnej menovej zóne e, aby sme pristupovali ako k verejnému majetku aj dlh a mali by sme aj uvažovať o spoločných emisiách obligácií. Želáme si, aby finančná reforma, na ktorej toľko pracujete, pán predseda, aby išla e, a smerovala k potrebám európskych občanov, aby nemala jediný cieľ finančnej stability. Chceme reformu finančného trhu, ktorá znovu uvedie do praxe pojmy etiky a morálky, aby táto bola užitočná pre dlhodobé investície. Žiadny európsky projekt sa nemôže robiť proti členským štátom. Jediný spôsob pre EÚ, ako presadiť to, čo má najlepšie, je, e, že dáme členským štátom túto vôľu, túto silu. A to nie je len e, diskusia o sankciách, e, ktoré chcete zrealizovať. Nie je takto, členské štáty sa zmobilizujú. To, čo žiadame, my žiadame silnú mobilizáciu vychádzajúc z pridanej hodnoty európskeho projektu, aby sme sa dostali z tejto hospodárskej krízy a aby sme zabezpečili, že zajtra všetci v Európe budú mať prácu, sa dostanú z chudoby a že budú znovu môcť dôverovať európskemu projektu. To sú naše ambície a ja dúfam, pán predseda Európskej komisie, že tieto ambície budete s nami zdieľať a že podporíte návrhy, ktoré predkladá tento Európsky parlament. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. E, pani Perez, a teraz 4 minúty, má pán Fejo. Senor prezident, senor prezident. Vážne pán predseda, vážne predseda komisie, e, vážne pán komisár Oli Ren, srdečne vás tu vítam. Môžem vám poďakovať za pozitívny vzťah medzi komisiou a parlamentom a radou. V prvom rade by som chcel poďakovať všetkým, ktorí spolupracovali na tejto správe a umožnili ju pripraviť. Predovšetkým eh, poďakovať tenevým spravodajcom, eh, s ktorými sme mali možnosť vymeniť si názory a dosiahnuť zhodu. Hm, táto úloha sa nerobila jednoducho v, tejto, v tomto parlamente máme viaceré tendencie, máme ľavicu a pravicu. E, e, mnohí sa zasadzujú za zachovanie e, zvrchovnosti, niektorí sa prihovorajú za to, aby toho zvrchovnosti bolo menej, niektorí hovoria o tom, že treba posilniť jednotlivé inštitúcie. Čiže vyjadrujú sa rôzne názory, ale všetko s jedným cieľom. A síce nájsť východisko zo súčasnej krízy. Kríza preukázala, že Európa nereagovala včasne a správne. Kríza poukázala na to, že viaceré vlády krajín Európskej únie stále presadzujú politiku, ktorá sa nezakladá na reáliach a skutočnostiach a potrebujeme riešenie, ktoré Európsky parlament bude eh, môcť eh, jednotne Eh, realizovať. Niektoré eh, títo cieľe sú krátkodobé, niektoré sú dlhodobé. Eh, máme 8 odporúčení, máme mm, viac laterálny dohľad, ktorý zohľadňuje situáciu v Únii v jednotlivých členských štátoch. Ide o to, aby sme lepšie vedeli realizovať celý stratégie 2020 eh, s tým, aby sme zabezpečili hospodársky eh, rast, posilnili pakt stability. Sú tu návrhy posilniť pakt stability a rastu s osobitným eh, zretelom na to, čo sa týka zadlženosti Treba e, vylepšiť hospodárske riadenie v eurozóne, e, vytvoriť dôveryhodné e, mechanizmy odborania nadmiernej zadlženosti. Treba vytvoriť Európsky menový fond, nástroje kontroly za finančnou politikou, ide o reguláciu finančných trhov, s jednoznačným rozmerom a štatistikou. Taktiež treba eh, vylepšiť eh, zastúpenie únie v otázkach eh, hospodárstva a menovej politiky. Vo všetkých týchto oblastiach parlament dokáže sa jasne viedriť a má tak urobiť. Európsky parlament a národné parlamenty by mali zabezpečiť lepšiu vzájomnú koordináciu, musíme prispieť k tomu, aby toto riešenie eh, dalo lepšie výsledky, najmä z hľadiska predchádzania budúcim krízam a komplikáciám. Európa musí mať k dispozícii nástroje na to, aby vedela eh, lepšie reagovať na hospodárske ťažkosti. Parlament eh, k tomu výrazne prispel a bude v tom pokračovať. Máme tu legislatívnu rozpravu ohľadom šiestich eh, legislatívnych návrhov komisie. Myslím si, že Európsky parlament bude sa držať svojho stanoviska. A tu by som chcel uviesť, že ma prekvapuje, že vo znamení e, e, rady nie je všimnuté stanovisko parlamentu. A musím zdôrazniť, že budeme sa držať svojho e, stanoviska. Európska únia sa zasadzuje za silnú Európu a za lepšie hospodárskú budúcnosť s väčším hospodárskym rastom. Ďakujem veľmi pekne, pán Fejo. Pani Marta Andresen, jedna minúta. Ďakujem, pán predseda. Milí kolegovia, vo svojom stanovisku ohľadom mm, mm, správy pána Feja e, zdôrazňujem tri veci. Poprvé, musíme e, vážne sa postaviť voči sankcionovaniu členských štátov, ktorí porušajú pakt e, stability. Pred niekoľkými dňami francúzsky premiér a e, kancelárka, nemecká kancelárka sa e, dohodli na zmene zmluvy a na sprísnení e, postihov štátov, ktorí ohrozujú stabilitu. Taktiež treba prioritizovať rozpočet v prípade potreby zachrany členských štátov, taktiež treba hodnotiť pak na základe rejtingu Európskej únie z hľadiska mechanizma finančnej stability. Príslušné ustanovenia boli e, pozmenené a nie sú súčasťou môjho stanoviska. A preto e, som e, nutená e, zvratiť svoje stanovisko. Ďakujeme pekne. Pán David Kaza, jedna minúta. E, nie je pochodnosť o tom, že e, v Európskej únii sme museli pokročiť, čo sa týka tohto dohľadu. Máme tu významné iniciatívy, napríklad ten nový balík e, ohľadne dohľadu, ktorý dokáže identifikovať systemické rizika. E, na druhej strane, keď sa dopracujeme k, koncepcii hospodárskeho riadenia, nikto nemôže povedať, že ešte nemáme pred sebou obrovský kus práce. Problém E, paktu stability a rastu je, že by to mohlo spôsobiť problémy ďalším krajinám a preto musíme robiť všetko, čo v našich silách, aby sme e, naozaj e, povzbudili štáty k vážnemu dodržiavaniu pravidel, ktoré tu už máme, aby sme boli finančne a fiskálne stabilní. Samozrejme, práca je tiež dôležitá, pre ekonomické riadenie. Ďakujem pekne. Ďakujem a slovo má pán Antonio Korea de Campos na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, dámy a páni poslanci. Všetci vieme, že kontrola makroekonomických ukazovateľov a limitov, tak toto nefungovalo, pokiaľ ide aj o zvrchovaný dlh a štátny dlh. Je potrebné posilniť náš jednotný trh a musíme vychádzať z viacerých návrhov, aby sme napríklad rozšírili cezhraničný elektronický obchod, aby sme zjednodušili online platby, harmonizovali e, niektoré postupy aj v daňovej oblasti. EÚ sa musí dostať z krízy udržateľným spôsobom. Musíme mať pevný ekonomický rast, zodpovedné rozpočty a ukazovatele také, ako je nezamestnanosť, a zamestnanosť aktívneho obyvateľstva musí byť v týchto ukazovateľoch. Nesmieme zabúdať ani na ciele stratégie 2020. Musíme mať spoločné európske povinnosti, aby sa do praxe uviedli také finančné nástroje, ktoré budú bojovať proti špekulácii v našich ekonomikách. Vytvorenie Európskeho menového fondu musíme podporiť. Bude to nielen nástroj disciplíny, ale aj spôsob, ako znížiť špekulácie na trhoch so štátnym dlhom. Správa a spolupráca s pánom Fejom bola skutočne veľmi plodná. Podarilo sa mu vytvoriť veľmi vyrovnaný text. Ďakujem, pán Korea de Campos. A teraz má slovo pán Martin Šulc veľmi krátko. Ďakujem, pán predsedajúci. Keď sa pozriete na tú tabulu, kde sú naše mená. Vidíte tam ako ďalšieho kolegu Jauregi Atondo, ale predtým, než sa on ujme slova, chcel by som ako predseda našej politickej skupiny oznámiť parlamentu, že pán Jauregi dnes ráno bol menovaný španielskou vládou ministrom vnútra. Viete si predstaviť, že je to veľká česť pre našu politickú skupinu a k tomu by som mu chcel srdečne zablahoželať. Bene, grazie. Allora, do... Riadku, takže slovo má pán kolega, minister. My mu samozrejme tiež všetci gratulujeme. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ďakujem pekne, priateľ Martin. Mám len minútu na to, aby som vám povedal, že si myslím, že Európa po tieto mesiace do, urobila výnimočný pokrok v hospodárskom riadení. Predvčerom summit Francúzsko-Nemecko otvoril dvere, ja si myslím aj novej nádeji. Je to možnosť revidovať naše rámce, naše zmluvy o ekonomickom riadení. Ja viem, že toto je otázka, ktorá členským štátom prinášala trochu strachu, ale ja si myslím, že my euro proeurópsky e, orientovaní sme toto žiadali a myslím, že táto Európa potrebuje reformy, reformy, ktoré budú konsenzuálne a ja si myslím, že dohoda medzi Nemeckom a Francúzskom otvára príležitosť aby správa FEJO, ktorú potom schválime aj prostredníctvom výbora, výboru AFKO, umožnila tie úvahy o tom, ako budeme adaptovať náš konštitucionálny rámec, e, aby sa prispôsobila tomu hospodárskemu riadeniu, ktoré neznamená len pak stability, ale aby sme riadili tak, aby sme mali hospodárstvo, ktoré bude konkurencieschopné a ktoré bude udržateľný ekonomický rast a ktoré bude mať takú ekonomiku, ako sme si my sociálni demokrati vždy želali. Ďakujem, pán Chauregi. E, želáme vám veľa úspechov vo vašej novej funkcii. Nebude to jednoduché. A teraz má slovo pán Jozef Dol, sa páči. Nie je to v mojich ambíciách, nevieme, na čo reaguje rečník. Pán predsedajúci, vážení kolegovia, spoločný bod medzi, rad, medzi summitom G20 a Európskou radou je potreba urobiť potrebné adaptácie po hospodárskej kríze pre EÚ táto adaptácia znamená, aby dala, urobila poriadok vo svojich verejných financiách aj v eure. Vo vnútornom pláne musíme e, konsolidovať tento plán a rada bude diskutovať o hospodárskom a finančnom riadení Európy. EPP víta prvé e, závery task force pána Van Rampoja, ktorá hovorí napríklad o sankciách pre štáty, ktoré nesplňajú pak stability, ale musíme ísť ešte ďalej a to, že potrebujeme viacej metódy spoločenstva a menej mm, interguvernamentálneho prístupu. A komisia by mala ísť týmto smerom. Chcem rade povedať, že nesmie zabúdať na to, že tento parlament je spoluzákonodárcom a samozrejme e, sa zúčastní všetkých e, príprav definícií hospodárskeho riadenia do budúcnosti. Čím viacej urobíme lepšej prípravnej práce, tým budú výsledky uspokojivejšie. Ja očakávam, že pán Van Rompuy bude toto posolstvo počuť. Európa musí presadiť svoj hlas v diskusii o relatívnej hodnote devíz a Európska rada budúci týždeň bude môcť zadefinovať našu pozíciu v tejto oblasti ešte pred G20. -kou Európa so svojimi americkými partnermi a musí rozvojové krajiny alebo rozvíjajúce sa krajiny upozorniť na ich zodpovednosti, pretože sociálny dumping už je nepriateľný. Na samite v Seule sa bude hovoriť o reforme medzinárodného menového systému, ale tiež o stabilite prvotných surovín, predovšetkým potravinových a energetických, a bude sa hovoriť o svetovom riadením Európa tam musí povedať svoje posolstvo, ale toto bude dôveryhodné jedine vtedy, keď budeme aplikovať vnútorné mm, nástroje e, účinného hospodárskeho riadenia a riadenia našich financií. My môžeme na svetové riadenie vplývať jedine vtedy a budeme na medzinárodnej scéne existovať jedine vtedy, keď urobíme toto úsilie, ktoré je síce často nepopulárne, keď ozdravíme naše financie a keď si zadefinujeme ako priority boj proti klimatickým zmenám alebo rozvojovú politiku. Ďakujem pekne, pán Dol. A teraz má slovo pán Šulc, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcel by som ocitovať jednu vetu z vyhlásenia šéfov štátov a vlád eh, z mm, samitu G20 v Pittsburghu 24. a 25. septembra 2009. Čiže je to rok staré. Tam sa šéfovia štátov a vlád eh, mm, prihlásili na sledovné vete. Chceme vytvoriť rámec, ktorý popíše politiku a spoločnú cestu, ako eh, by sme mali spolupracovať, aby sme mali silný, udržateľný a vyvážený rast, ktorý potrebujeme, aby sme sa dopracovali k trvalej obnove, ktorá prinesie dobré pracovné príležitosti, ktoré potrebujú naše národy. Výborne. Predpokladám, že v tomto roku opäť bude napísaná na ďalšom samite takáto výborná veta a na ďalších všetkých samitoch tiež. A preto sa tak opýtam, že čo sa udialo medzi časom, aby sme tu mali ten udržateľný, trvalý, silný rast. Aby tu boli tie pracovné príležitosti, ktoré potrebujú e, naše národy. Predsa napísané je to správne. Čo sa vytvára je filozofia na európskej úrovni, v Európskej rade, že jednostratné e, škrty vo e, výdavkoch verejného rozpočtu sú všeliekom pre ekonomickú stabilitu tohto kontinentu. Namiesto toho, aby sme sa zamysleli nad tým, že investície stimulujúce rast sú základným predpokladom, aby sa vytvorilo viac pracovných príležitostí a aby prostredníctvom väčšieho hospodárskeho rastu sa posilnila príjmová strana štátnych rozpočtov, čo je potrebné na to, aby sa trvalo dalo, dali skonsolidovať tieto rozpočty a aby sa dala plniť e, ich úloha. To, čo v Európe zažívame, je taká čierno, taký čierno-bielý postup, že všetko, čo je výdavok, je zlé a všetko, čo je škrt výdavku, je dobré. Máme tu takú situáciu, že v tých krajinách, ktorých sa kríza najviac dotýka, teda v Írsku a v Grécku, máme recesiu, respektíve nulový rast, čo je protiklad toho, čo je popísané tu v tomto texte ako cieľ. To sa dosiahlo tým, čo sa naozaj v praxi realizovalo. A to je dramatický vývoj je to o to dramatickejšie, že tí, ktorí boli zdrojom a príčinou tej krízy finančné hospodárstvo, e, finančný sektor, ktorý nemal žiadne zábrany, nie sú vôbec na zodpovednosť e, aby ne, a nie sú napríklad zúčastnení na príjmovej strane rozpočtu, napríklad prostredníctvom dane na tr- finančné transakcie, o ktorej sa síce hovorí na Európskej únii, ale už je to akoby ad acta, e, pretože sa to nepodarí presadiť na G20. No a samozrejme, že sa to nepresadí na tej G20, ak sa to vôbec nebudeme snažiť presadiť na európskej úrovni. My sme sa dostali do pásce spravodlivosti, ktorá je e, dramatická, pretože týmto nekonaním šéfov štátov a vlád a týmto vedením nesprávnym smerom sa sociálna nerovnováha, ktorú tu máme, ďalej prehlbuje. A e, ľudia protestujúci na uliciach majú pravdu, pretože táto sociálna nerovnováha v Európe nie je potláčaná, ale ďalej sa prehlbuje nesprávnou politikou. A úloha tohto parlamentu je poukázať na to a vypracovať stratégie proti takémuto rozvoju. A preto trváme na tom, že tu musí byť tá daň na finančné transakcie, ako je e, v správe kolegyne Beres a ako je v správe kolegyne Podimata. E, musíme povedať, že vieme, že je to ťažké, ale trváme na tom, aby Európska únia urobila prvý krok, Eh, ten finančný sektor, keď už nie je zdanený na národnej úrovni, aby bol eh, zdanený aspoň nadnárodne. Dámy a páni, je tu ďalší vývoj, ktorý spôsobuje obavy. To, čo sa udialo v Dovil medzi pánom Sarkozym a pani Merkel, to je postavenie inštitucionálnych štruktúr EÚ na hlavu. A ja si kladím otázku, že kedy pán Van Rompuy vyvodí z toho dôsledok, dostal úlohu, dostal task force, Eh, popísať potrebné reformy, čo by bola v podstate vaša úloha, už to bola drzosť eh, poveriť tým pána Van Rompoja, ale korunou toho všetkého je, že tento chudák teda pracuje, pracuje po, potichučky, no ale predtým, než vôbec niečo môže predložiť, tak ten tanečný parik vdovil a povie, že my sme už všetko rozhodli. Nikola a Angela. tento samozvaný, toto samozvané nemecko-francúzske direktorium je útokom na inštitúciu, inštitúcie Európskej únie. Keby som ja bol Herman van Rompuy, tak by som teda to všetko hodil šlintu do žita. Nemôžete sa nechať stále zneužívať ako taký figový list. Ale ešte raz, keby tá dáma, ten pán, sa pozreli e, v Dovil aj e, cez e, kanál, tak by videli tamto kamenisté pobrežie, kde je schválenie podlieha referendu. Tam je pán Cameron. A keby, keď si niekto myslí, že pán Cameron zoberie tú zmenu zmluvy bez toho, že by sa do tej zmluvy zapracovali nejaké právne uh, brzdy do tej zmluvy, tak uh, otvára pandorinu skrinku a dúfam, že nám to všetkým nepadne len tak na hlavu a preto ešte raz. Európa je vedená nesprávnym smerom po obsahovej ako inštitucionálnej stránke. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Schulz. A teraz e, slovo má pán e, Gifferhofstadt. Vážený pán predseda, začnem tam, kde to ukončil pán Schulz. Nemáme tu konvent, ak chceme zmeniť zmluvu. To znamená, že musíme zvolať konvent. To by bolo prvým krokom. Ale až tak ďaleko sme zatiaľ nepokročili. Myslím si, že teraz, vážení kolegovia, potrebujeme, a to čím skôr, dohodu v Európskej rade o hospodárskom riadení a posilnení paktu stability Uplynul rok, odkedy sa rozbehla e, e, dlhová kríza e, v Grécku. To sa začalo v decembri minulého roku 2009 a myslím si, že je najvyšší čas, aby sme si z toho zobrali ponaučenie, aby sme sa dohodli. A máme tu pred sebou tri návrhy. Máme návrh komisie, pracovnej skupiny Task Force a od včera máme návrh dohody z Dovilu. Ten tretí návrh. A je dobré, že parlament si všíma rozdiel medzi týmito tromi e, návrhmi a snaží sa, sa rozhodnúť pre ten najvhodnejší. Myslím si, že komisia pripravila veľmi dobrý, e, koherentný návrh pred niekoľkými týždňami a pracovná skupina Task Force sa e, od toho odklonila v tom zmysle, e, že rada bude konať na odporúčanie a na základe odporúčania nie návrhov komisie. To je veľký rozdiel, pretože odporúčanie sa dajú zmeniť, zatiaľ čo návrhy komisie sa nedajú meniť. Ďalej, je tu e, aj dlhší postup, ktorý navrhuje pracovná skupina Task Force a to je tiež v rozpore s návrhom komisie. Avšak treba povedať, že pracovná skupina e, trvá na polautomatickej povahe E, e, sankcií a e, zvratila vrch komisie v oblasti obratenej väčšiny. Dohoda s Dovilou, musím povedať, že je to dohoda medzi Francúzskom a Nemeckom. To by mohlo pomôcť trošku radi, zvyčajne, ale nie teraz, pretože navrh Nemecka a Francúzska z Dovilou sa e, drží e, starej školy. Namiesto toho, aby hľadať väčšinu e, na zablokovanie automatických sankcií komisie, navrhujú, aby väčšina mohla rozbehnúť sankcie na základe návrhu komisie. Myslím si, že je to obrovský rozdiel, pretože poloautomatická povaha z návrhu komisie úplne vymizne na základe dohody z Dovilu. Neviem, či poznáte Deville, ale okrem pláže a vynikajúcich hotelov je tam aj kasino. Takže kto vie, možno, že treba hovoriť nie o dohode z Devilu, ale o nemecko-francúzskom e, kazino kompromise. Pretože takýto kompromis e, z kazina, z Počíva v tom, že podľa tohto návrhu členské štáty budú môcť naďalej zahrávať s eurom a eurozónom, ak získajú dostatočnú potrovu v Grécku. Budú môcť nasledovať Grécko. To nie je možné. Dohoda z Deville, prvá časť tejto dohody, jednoducho oslabuje nielen návrh pracovnej skupiny, ale najmä balíček navrhovaný komisiou. A ja to e, vôbec neviem pochopiť. E, určite e, zo strany Nemecka počas desiatich mesiacov trvali na rozhodných sankciách a včera urobili niečo opačné. Zohlasi, súhlasili s oslabením odvážneho návrhu komisie. A práve pán Triše, predseda Európskej centrálnej banky, žiada e, odvážne riešenia, návrhy, ešte odvážnejšie ako pôvodný návrh komisie. Takže záverom by som chcel povedať, že tento parlament má jednu misiu a teda zvrátiť e, dohodu z Dovil, e, e, kompromis Kazina a držať sa dobrého návrhu komisie a robiť e, e, potrebnú úlohu, legislatívnu úlohu, ktorá nám patrí. Ďakujem. Grazie, Ďakujem, pán Ferhovštát. A slovo má pán Kombendit na 4,5 minúty. Nech sa páči. Vážení kolegovia, pán predseda, Guy našiel triga, teraz nevie, čo so sebou a je to dobré, skutočne začal dobre, aj Martin začal dobre. A ja mám jeden nápad. A ja mám nápad. Všetci poznáte film Žili Žim. Je tam žena, pani Merkelová. Žil, vieme veľmi dobre, kto to je, to je Sarko. A problém, kto je ale Jim? Je to Cameron alebo je to Barozo? A tu máme ten problém aj pre komisiu. Dnes si myslím, že tento parlament a Európska komisia musia si úprimne pohovoriť otvorene, pretože rada a v rade ten nemecko-francúzske direktórium a vedú politiku, ktorá nie je politikou spoločenstva. Je to politika, ktorá nezachytáva podstatu Európskej únie. A našou úlohou, okrem samozrejme mimo našich rozdielových názorov, ktoré máme a už v doma v tomto pravdu, musíme zahrániť Európsku úniu a metódu spoločenstva a na to je potrebné, aby Európska komisia a parlament a my, či už ty alebo oni, aby sme pochopili, že v tejto hre nikto nevyhrá, ak nenájdeme spoločnú vodiacú líniu medzi komisiou a parlamentom a medzi parlamentom a komisiou. Pán Barozo, ja vám verím. Vy chcete daň z finančných transakcií alebo z finančných aktivít. Dobre, ja vám verím. Ale to nie je ten hlavný problém. Ako to, do, ako to dosiahneme? Nestačí len povedať, to aj môj štvoročný syn povie, áno, ja chcem. Ale problém je, ako to zrealizovať, ako dosiahnuť naše ciele. A ja si myslím, že Európska komisia musí nie žiadať tak, ako uh, Rada pre životné prostredie. Už neviem, koľkú štúdiu o tom, aby sme vedeli, či skutočne zhoršovanie životného prostredia je také veľké, že by sme mali znížiť emisie CO2. To, čo sa urobilo aj včera, to je skutočne nemožné. Znovu požiadali o novú štúdiu. Áno, konzekventné štúdie o finančných transakciách a o daní. Čo by nám to prinieslo Európe? 0,01 dane z finančných transakcií, to je 80 miliárd eur. Ak dáte 30 miliárd e, zníženia na, k národným príspevkom, takže Takže e, toto zníženie k tým národným rozpočtom, tak máte 50 miliard navyše pre európsky rozpočet, 120 miliard minus 30, to je 90 plus 50, to je 140 miliard eur. Takže európske politiky potrebujú po Lisabonskej zmluve a my ich môžeme zrealizovať, my ich môžeme tieto politiky zrealizovať. Takto získajú aj členské štáty, aj Európa. Ale to znamená, že potrebujeme ten európsky pohľad. A po druhé, pán Barozo, ja vás žiadam aj tento parlament, pokiaľ ide o deficity. Existuje deficit a deficit. To je ako cholesterol. Máme pozitívny cholesterol a máme negatívny cholesterol. A deficit, ktorý investuje, ktorý teda dáva perspektívy krajine, Európe, to nie je negatívne, ak investujeme, ako sme to urobili v, minulosti v priemysli, ktoré sú neproduktívne. Hovorím napríklad o uholnom priemysle. Keď tam niečo investujeme, to je vlastne ničenie peňazí, pretože to na nič neslúži. Ak investujeme do budúcich energií, do budúcnosti, tak takto získame a toto musíme urobiť. A to žiadam aj liberálov. Nejde len o to, aby hovorili, no dobre, stabilita, stabilita. Áno, stabilita, ale diferencovať to, čo musíme urobiť a čo by sme už nemali viac robiť. Nestačí len hovoriť stále o deficite, ale treba povedať, toto je neproduktívne, ale toto je produktívne. Ak sa dohodneme, je to síce ťažké, ale ak sa dohodneme, tak budeme mať tú možnosť postaviť sa manipulácii, ktorá sa neustále robí v rade. Dnes problém je, že veľa vlád chce obmedziť politickú európsku dimenziu a našou úlohou je, aby sme obhajovali a zvýšili politickú dimenziu Európy, pretože bez toho sa z toho jednoducho nedostaneme. Vidíte, pán Barozo, máme spoločný záujem, ale musíme ísť až do konca. E, nie je e, potrebné nejakým spôsobom strkať do parlamentu, ale práve naopak do rady. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán Konbendit. A teraz ako vidíte, som bol veľmi e, prúzný s rečnickým časom, pretože všetky vystúpenia boli mimoriadne zaujímavé a presvedčivé. Najmä, keď ste hovorili o cholesterole, je to naozaj veľmi e, zaujímavá pointa v rozprave. A teraz ďalší rečník, pán Kaminsky, dve minúty. Počujeme tu všelijaké vtipy a príbehy keď počúvam túto rozpravu, nemôžem sa obraniť e, e, e histórii. Značný čas života som e, prežil za socializmu a stranické zjazdy za každým vyhlasovali nové cieľy a vo všetkých socialistických krajinách obyvateľia počúvali od svojich stran, že situácia sa zlepšie. E, v Polsku sme mali e, ministerstvo e, vnútorného obchodu, nemali sme žiadny vnútorný obchod. A teraz, keď dnes počúvam tieto reči, nadobudám dojem, že návrh Európskej komisie je návrhom určeným na to, aby hospodárska politika mala väčší význam ako politika. Je to preto, lebo politici v členských štátoch v súčasnosti obvinujú Európu. Hovoria, že Európa nie je dobrý nápad, že Európa je e, e, chybná a všetko, e, zo všetkého obvinujú Európu. Napriek tomu členské štáty dobre vedia, že pokiaľ ich vlastná hospodárska politika zlyhá, bude to na úkor nás všetkých v nemecko-francúzskom návrhu vidím určité nebezpečenstvo, pretože eh, malé Grécko bude musieť eh, plniť všetky pravidlá, zatiaľ čo veľké krajiny budú môcť zastrašovať ostatných a zostať beztrestné. Budú môcť dovoliť si porušovať pravidlá. Potrebujeme mať európsku solidaritu a preto, eh, práve preto ju potrebujeme, vážený pán predseda. Viem, že vy, pán predseda Barosa, ste stražcom európskej eh, solidarity. Veľmi si vážim to, čo ste urobili eh, v súvislosti s eh, Rusko poľskou dohodou v oblasti plinárenstva. Som rád, že táto solidarita funguje a že je to na prospech Polska. Ale rád by som povedal, pán predseda, že nesmeme zatvárať oči pred tou skutočnosťou, že keď sa dostaneme do situácie, keď dennodenná politika a populizmus v rôznych častiach Európy prevládne nad hospodárskym myslením, potom môžeme zabudnúť e, e, na prehlbovanie vnútorného trhu, čo je dobrý nápad. Ehm, poslanci Európskeho parlamentu vie, vedia o tom, ako ďaleko treba ísť smerom eh, k vnútornému trhu za každým, keď dostávame e, účet za roaming. Myslím si, že máme ešte čo urobiť, kým nedosiahneme európsku integráciu. Ďakujem. Ďakujem, pán Kaminsky. A teraz odovzdávam slovo pánovi, pánovi a 1,5 minúty. Pán predsedajúci, ďakujem páni predsedovi, ak som dobre pochopil. Pán predseda Barózo, vychádzame z úplne odlišnej analýzy, pretože ste povedali, že kríza je už za nami, ale moja politická skupina si myslí, že sa práve zhoršuje z dôvodov, ktoré e, žiadajú uťahovanie opaskov a teraz ešte aj sankcie. Ja si myslím, že je to práve naopak, čo by sme mali robiť. Mali by sme e, lepšie oceňovať prácu, mali by sme mať novú daňovú politiku, a mali by sme zdaniť finančné transakcie, mali by sme zmeniť, zlepšiť sociálne zabezpečenie, obhajovať verejné služby. Ja sa ale obha- obávam, že vaša stratégia vedie Európu do múru, do steny. Uvedomujete si aj silu e, protestov v celej Európe už šiestý deň. Včera milióny osôb defilovali v uliciach Francúzska a podporovalo ich 70 obyvateľstva Nevidíte, Vary, to nebezpečenstvo, ktoré vysí nad nami? Európska myšlienka pre, vychádza z e, voľného obchodu, e, sa e, naráža na múr peňazí menovej aj ekonomickej vojny. A prečo by sme mali nepouvaž, alebo prečo by sme nemohli pouvažovať o novom systéme a prečo namiesto paktu stability v spolupráci s Európskou centrálnou bankou, ktorá by menovou politikou mala prefinancovať e, štátny dlh krajín a prefinancovať národné banky vďaka úrokovým sadzbám, ktoré by boli výhodné sociálnym kritériám EÚ, musí prísť iniciatívou nového menového svetového poriadku a mala by vychádzať z čínskeho návrhu spoločnej medzinárodnej meny na e, medzinárodný obchod, tak ako to robí Thajsko, Brazília. Prečo Európa by e, nezaviedla zdanenie devíz, aby obmedzila menový tlak pán predseda komisie a predseda rady ja si myslím, že musíme uvažovať o nových iniciatívach a počúvať národ. Ďakujem pekne, pán L. Jarík. A teraz má slovo na dve minúty pán Ferič. Vážený pán predseda Barroso, určite e, tu ukazujete svoje svaly a využívate e, svoje e, pravomoci podľa Lisabonskej zmluvy, sa ste nelegatívne presadili. Všetko, čo robíte na celom svete v Únii, aby ste získali všetky atributy štátu. A myslím si, že je to najviac viditeľné v vašom najnovšom návrhu, aby európske inštitúcie priamo vyberali daň E, z e, e, národov tohto kontinentu. Samozrejme, v minulosti sme mali úspešné hnutie nezávislosti, ktoré hovorili žiadne dane bez reprezentácie. A vy ste predstaviteľom, za ktorého sme nehlasovali, nevieme vás odvalať. Myslím si, že s tou priamou daňou ste robili chybu. A nakoľko je to nákladné, pred dvomi rokmi my sme prispievali z Británii 3 miliardy libier, tohto roku prispievame 6 miliardmi Budúci rok to bude 8 miliard, e, rok, rok na to bude 10 miliard e, liber. A teraz počúvame, že chcete e, nám zobrať britský rabát. A to bude znamená, že do roku 2013 náš príspevok bude predstavovať 13 miliard liber a potom sa štvor znasobí počas 6 rokov a e, britskí daňovníci si to uvedomujú, keď vidíme, e, e, že máte priamu daň, dospejú k názoru, že nemôžeme si dovoliť Európsku úniu. Ale vidím tu zables nádej, pretože dohoda z Dovilu medzi Merkelom a Sarkozym, čo vás tak vápuje, to sa stalo na nebesiach. Nech sa to stane, nech budeme mať novú zmluvu, novú európsku zmluvu, a nech e, predstúpi pred e, e, referendum vo viacerých krajinách, najmä v Británii a britskí obyvateľia dospejú k názoru, že je to veľmi zlé pre Britániu a budú hlasovať za to, aby sme vystúpili z Európskej únie a aby došlo k jej rozpadu. Ďakujem veľmi pekne za túto reakciu. Prego, Nech sa páči, pán Schulz. Otázka na pána Faraža. Pán Faráš, ja mám otázku. A možno by ste boli také láskaví, že nám zodpoviete. zodpovedete. Máte také veľké obavy o britskú štátnu pokladnicu. Podobne ako ja ste na začiatku volebného obdobia mali možnosť, že sa rozhodnete, z ktorej pokladnice budete poberať svoje diety. Či to bude z pokladnice e, Británie alebo EÚ. Mohli by ste oznámiť tomuto parlamentu, či vaše diety dostávate z rozpočtu parlamentu alebo z národného systému eh, Veľkej Británie. Ja chcem odborať túto predstavu o európskych peniazoch. Predtým, ako vznikla priama daň, neexistovalo nič také ako európske peniaze. To sú naše peniaze. My sme eh, čistým prispevovateľom do Európskej únie a nemáme žiadny hospodársky prís, e, prospech z toho. Žiadny vôbec. Prezident Barroso. Pán predseda Barroso, nech sa páči. Zvyčajne nezasahujem, ale e, je tu jedna faktická poznámka. Nie poprvé pán Faráž ma oslovuje a hovorí, že nebol som e, zvolený. Samozrejme, vy ste ma nevolili, ale bol som zvolený týmto parlamentom. Bol som zvolený tajným hlasovaním v tomto parlamente a ste súčasťou tohto parlamentu hm, keď e, e, hovoríte, že ani ja alebo komisári neboli zvolení, je to prejavom disrespektu voči parlamentu, ktorého ste poslancom. To platia európsky daňovníci. No dobre, no dobre, poprosím vás, nebudeme pokračovať týmto smerom, hovorí pán predsedajúci. Prosím vás všetkých, upokojte sa, ukončite túto konverzáciu. Ja beriem za slovo pána Baróza. Myslím, že skutočne vystúpil veľmi správne. Teraz pán Sosa Wagner, ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Možno upokojím trochu túto vášnevú diskusiu. Musíme ľutovať, že ešte na G20 spolu s EÚ sú prítomné niektoré krajiny alebo štáty, ktoré sa nejak iba prispôsobujú napriek tejto anomálii, ktorá oslabuje obraz Európy vo svete. Bolo by dobre, aby sme mali globálne spoločné stanovisko na tomto, modál, na tom svetovom fóre. A aké by malo byť toto stanovisko? Podľa môjho skromného názoru si myslím, že poprvé, že nemôžeme oneskorovať prijatie globálnej dohody, aby sme odpovedali na dôsledky krízy. A to nie len finančná dohoda. Po druhé, Európa musí zachovať euro ako referenčnú menu, alebo ak chceme ako kotvu, aby sme zabránili tomu, aby turbulencie na trhoch nás zatiahli a e, do, do váhna a aby sa zopakovali znovu chyby z 20. storočia euro musí slúžiť ako znak toho, čo Európa má reprezentovať vo svete demokratické hodnoty a verejné slobody. Jednoducho treba vedieť, že v globálnom svete v, tomto, v tejto globálnej hre prehráva len ten, ktorý hrá s národnými kartami. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán Susa Wagner. A slovo má pán Koraz na dve minúty. Nech sa páči. Ja, Vážený pán predsedajúci, pán predseda komisie, dámy a páni, rozpráva ukazuje jednu vec. Deal z Dovil nám bráni pri zvládnutí krízy. Dohoda z Deville nám ukazuje jednu vec a síce, že ten pán a tá dáma sa nepoučili z chybného chovania Nemecka a Francúzska v roku 2005, keď e, začali podkopávať pakt stability a rastu. Je to pokračovanie tohto roku 2005. My ale chceme prekonať chyby minulosti. My chceme európsku reakciu na nacionalizmy a na blokády Eh, ktoré boli zabudované do väčšiny európskych úprav. To sme urobili pri dohľade nad finančným paktom a robíme to eh, tou správou, ktorá reaguje na krízu, to je správa pána Feja a robíme to v našej každodennej legislatívnej práci. Sústreďme sa na toto a nenechajme sa ďalej rúšiť aj v tejto rozprave. Musíme ísť dopredu, musíme hľadať odpovede a práva piatich politických skupín hovorí jasným jazykom. Zvládnutie krízy ešte nemáme dotiahnuté do konca. Nemáme tu náhradu štruktúrnych reform. Hovoríme jasné áno o znižovaniu deficitu, čo je predpokladom zabezpečenia budúcnosti. Znižovanie deficitu vyžaduje reformy, investície a úspory a zmeny táto správa dáva jasnú odpoveď, že chceme ako čas riešenia viac Európy. Mm, urobme ďalší integračný krok, vytvorme hospodárskú úniu, sociálnu úniu, eh, úniu obrannú a bezpečnostnú a urobme z jednotného trhu domáci trh všetkých občanov a občianok. Spoločná Európa, iniciatíva Európskej únie je odpoveďou Task Force a metóda Dovil zlyhali. Ďakujem pán poslanec Karas a slovo má pán Steven Hughes na 3 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako už sme vypočuli, pracovná skupina pod čelom na čele s pán Rampojom pripravila svoju správu s návrhmi riešenia krízy a rozpočtovej disciplíny. To je iba súčasť celého obrazu a zdôrazňujem, že ide iba o návrh a som presvedčený, že ministri e, Rady ECOFIN e, budú to dominovať. Ide iba o začiatok, nie o koniec legislatívneho procesu a dúfam, že všetky inštitúcie si uvedomia, e, že e, činnosť e, Európskeho parlamentu na základe návrhu komisie sa musí rozvieť na základe demokratického procesu v spolupráci s radou. Ide o kvantitatívny skok v oblasti hospodárskeho riadenia. Myslím si, že je to skôr krok smerom späť z hľadiska prosperity a blahobytu Európy. Návrh eh, eh, hovorí o posilnení nástrojov, ktoré sa týkajú fiskálnej disciplíny. A to je problém. Hospodárska koordinácia nie je iba fiskálna disciplína a nedosiahneme rovnováhu, pokiaľ nezabezpečíme všetky rovnováhy. Bude to znamenať eh, deformovanú hospodárskú politiku, ktorá nebude zohľadňovať cieľy realizácie makroekonomickej politiky Mám na mysli hospodársky rast investícií a zamestnanosť. Nepotrebujeme ďalšiu pracovnú skupinu, pán predseda Barosu. Aby sme mali vyváženú politiku, potrebujeme, aby komisia využila svoje právo iniciatívy a predložila návrhy, ktoré zabezpečia hospodársky rast investícií a zamestnanosť. Čo sa týka e, súčasných návrhov, myslím si, že parlament sa musí zhostiť obrovskej zodpovednosti počas nasledujúcich mesiacov. Musíme urobiť e, zmeny na základe fejovej správy, o ktorej sa bude dnes hlasovať Potrebujeme tri hlavné zmeny. E, postup e, v prípade e, nadbytečného, nadbytečného rovnováhy musia zohľadňovať pracovný trh a to znamená, že treba zahrnúť aj výbor pre zamestnanosť, taktiež hodnotenie zadlženosti a korekčné opatrenia musia si všímať úroveň rozvoja verejnej investície a nový systém musí zabezpečiť napojenie s cieľmi eh, stratégie 2010. To sa musí stať explicitne. V otázke riadenia spomeniem zatiaľ iba dve veci. Rada musí riadiť tento systém a zobrať na seba všeobecnú zodpovednosť a zabezpečiť eh, angažovanosť všetkých odborov rady, nie len eh, ECOFINu. A napokon Európsky parlament musí byť zúčastnený tohto procesu s tým, aby zaistil E, najväčšiu úroveň e, demokratickej e, legitimity. A teraz, keď si všimame súčasné návrhy, zistujeme, že parlament, parlamentu chýba takáto úloha treba posilniť návrhy na posilnenie e, úlohy e, parlamentu. Dúfam, že ostatné inštitúcie budú súhlasiť s tým, aby proces bol demokraticky legitímny, ako je to nutné. Ďakujem, pán Jus. Slovo má poslanec Schmidt. Ďakujem, pán predseda, vážený e, zastupca komisie, poslanci a poslankyne. Ukazuje sa, že EU dokáže v ťažkých situáciách príjmať dôležité rozhodnutia, ale bohužiaľ posledné dni boli sklamaním potrebujeme presnejšie a prísnejšie rozpočtové pravidlá. Tam um, váhajú Nemecko a Francúzsko, to znepokojuje. A um, nedotýka sa to um, návrhu Oliho Rena. Ja chcem súhlasiť s správou pani Berez a um, rozpočtovým výborom aby sme v parlamente našli uh, riešenia pre prospech Európy. Je tu teda potrebné E, mať taký pozmeňovací návrh, že ak sa má zavísť táto finančná e, transakčná daň, tak to musí byť globálne. E, nacionalizmus sa nesmie pripustiť a urobiť tú nejakú pevnosť Európy, máme tu e, trhovú ekonomiku a voľný obchod. To potrebujeme. E, potrebujeme otvorenejšiu Európu, nezávislejšiu Európu, silnejšiu Európu a jednoducho potrebujeme viac Európy. E, Navrhované možnosti sankcií sú v podstate len pre krajiny eurozóny a mali by tam byť e, vlastne všetky členské štáty EÚ, takže budem to mať e, ústny pozmeňovací návrh správe pána Feja. Dúfam, že to bude pre spravodajcu akceptovateľné a prečítam ten text po anglicky. Čo, pokiaľ je možné, všetkých 27 členských štátov by mali uplatňovať e, maximum z týchto návrhov ekonomického riadenia, uznávajúc, že členské štáty eh, mimo eurozóny eh, to urobia eh, na dobrovoľnom základe. Dnes nie je čas na vytvorenie EÚ, kde, kde nie je čas na príjmanie legislatívy, kde by bolo riziko, že sa rozdeli EÚ. Ďakujem, pán kolega, a slovo má pán Kanfen na dve minúty. Oui, monsieur, monsieur Barroso et monsieur... Pán Barozo, pán Rán, ja dúfam, že sa pozriete na prácu Európskeho parlamentu k týmto témam, ktoré preberáme správu pani Beres a pána Feja, pretože sme e, ako spolozákonodarcovia hovoríme o hospodárskom riadení a úprimne povedané, my sme e, e, aspoň štyri politické skupiny, ktoré sú proeurópske, vyvinuli úsilie, aby sme vypracovali dynamické kompromisy a vychádzame z rozprávy, kde sa nahromadzujú problémy s rozpočtom, s riadením, s daňovou politikou a tak ďalej. A teraz je vaša výzva, teraz vy, je vaša úloha Európska komisia, aby ste navrhli globálny balíček, ktorý e, ide v duchu správy Monti a čo sa snaží aj Michel Barnier vo vnútornom trhu a ja očakávam od vás nejaký balíček Barozo, ako sa dostaneme z krízy nielen v rámci makroekonomického riadenia, ale ako vyriešime tri alebo štyri veľké makroekonomické témy, daňové témy a tak ďalej. Keď to urobíte, tak budete mať veľkú väčšinu, aby sme túto iniciatívu v parlamente podporili, pretože keď sa obmedzíme len na verejné financie, vy sám vaše služby. Pred dvomi, tromi rokmi ste hovorili, že Španielsko najlepšie rešpektovalo pak stability a e, španielské financie boli v poriadku, ale tie nerovnováhy prichádzajú zvonka a Španielsko sa nachádza v ťažkej situácii. A pozrite sa aj na Írsko. Takže keby sme sa sústredili len na verejné financie, tak nám to neumožní vyriešiť krízu a kompromisy, ktoré sme urobili v jednotlivých správach, ktoré dnes diskutujeme a zajtra o nich budeme hlasovať, to je práve prepojenie tejto problematiky. Áno, musíme posilniť rozpočtovú disciplínu, ale aby toto posilnenie prišlo a aby sa to nepreložilo alebo neprijavilo len sociálnymi problémami a škrtmi vo verejných výdavkoch. Potrebujeme aj rozpočtový európsky balíček, aby sme podporili financovanie, ale aj daňový balíček, aby členské štáty mohli aplikovať určité dane. A posledný bod Pán Barozo, ste skutočne za to, skutočne podporujete otázku konsolidovaného mm, daňového základu, pretože 10 rokov má komisia tento projekt e, v šuflíku a bránite mu, aby sa dostal na svetlo. Urobte to konečne. Ďakujem. A teraz pán Robert Zil na 1,5 minúty. Pán predsedajúci, pán predseda komisie, Rád by som pogratuloval spravodajcovi aj tieňovým spravodajcom pánovi Kolinsovi, pretože sa nám podarilo dosiahnuť kompromis. Vychádzali sme z dvoch stanovisk, ktoré nie sú uspokojivé a netýka sa to ani Francúzska, ani Nemecká. Po cezhraničných investíciách v niektorých členských štátoch v roku 2004 došlo k navýšeniu súkromného zadlženia domácnosti aj podnikov a to 10 krát. Potom je tu tá riziková menová politika, takže v týchto krajinách je malý manevrovací priestor na makroekonomickej úrovni. Domácnosti teraz majú problémy s uhrádzaním úverov v Európe a tento aspekt je zachytený v správe a tieto veci spolu súvisia. Ak máme nové členské štáty, kde HDP veľmi kleslo ešte predtým, než bol členmi EÚ a ich zadlženie sa desaťnásobne zvýšilo, aj verejné zadlženie aspoň 5 krát, tak eh, ako by sme mali zmeniť koheznú politiku a príjem na obyvateľa by nemal byť hlavným kritériom. Ďakujem, pán predsedajúci. Vyhlásenia Nemecka a Francúzska tzv. dohoda z Deauville, okrem toho, že sú nepriateľné, tak nám ukazujú skutočnú tvár tých, ktorí kážu príkazy v mene finančných skupín a jasne aj odhaluje im aroganciu a agresivitu z očí voči pracujúcim a obyvateľstvu, ktorí sú postihnutí touto neoliberálnou politikou touto politikou hospodárskej súťaže v Grécku, v Španielsku, o Francúzsku, v Portugalsku, kde sa už plánuje generálny štrajk na 24. E, novembra. Zodpovední EÚ musia uznať neúspech týchto neoliberálnych politík, ktoré zvyšujú nezamestnanosť, prinášajú chudobu a prinášajú aj recesiu v mnohých krajinách, kde tieto prinútené opatrenia e, spoločenstva môžu v týchto krajinách priniesť skutočnú sociálnu katastrofu. Padli všetky slúby, e, že by napríklad zmizli daňové raje, že by sa ukončilo so špekulatívnymi finančnými transakciami. Preto protestujeme, preto sa prejavuje hlas miliónov pracujúcich. Chceme dať hlas aj tým dôchodcom, ktorí teraz poberajú skutočne mizerné dôchodky. Chceme dať budúcnosť chudobným tak, aby mali dôstojnú budúcnosť. Treba konečne skončiť s takouto politikou. Chceme mať Európu, ktorá bude sociálna, pokroková a rozvojová. Ďakujem. Ďakujem. Poprosil by som všetkých kolegov, aby skutočne veľmi prísne dodržiavali rečnícky čas, pretože potom sa dostaneme k hlasovaniu veľmi neskoro a na dnes máme naplánované veľmi dlhé hlasovanie, takže vás poprosím, skutočne obmedzte sa na rečnícky čas, inak vám odoberiem slovo. A teraz pán Imbrasas. Vážení kolegovia, Niekoľko slov k práce špeciálneho výboru urobil vynikajúcu prácu, predniesol veľa dobrých odporúčaní návrhov. Ideálne by bolo, keby tieto návrhy našli svoje miesto v legislatívnom návrhu komisie. Komisia by nemala strácať z hľadiska to podstatné vytvoriť systém regulácia dozoru, ktorý pokrie všetky finančné trhy, všetky finančné nástroje a všetky inštitúcie tohto sektora. Pokiaľ ide o opatrenia pre vytvorenie pracovných miest, musia byť napojené aj s oblasťou boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Všetko úsilie v tomto zmysle by malo byť orientované na e, pracovné miesta pre mladých. Musíme tiež prijať opatrenia v oblasti infraštruktúr, obnoviteľných e, ekologických energií, nezabúdať na energetickú účinnosť v doprave a v stavebníctve. Situácia by bola perfektná, keby do roka a do dňa by mohla komisia povedať, že ustanovenia, tak ako ste ich navrhli, neostali len na papieri. Všetko sme to zrealizovali v praxi a to prinieslo svoje ovoci a to by bolo skutočne ideálne. Ďakujem, že ste rešpektovali rečnícky čas. A teraz má slovo pani Kristina Morvaj na dve minúty. Köszönöm szépen. Ďakujem veľmi pekne. Vážne pán predseda. Európsky parlament už mal rozprávu venovanú chudobe, a to pri dvoch príležitostiach. A teraz politici Európskej únie s polutovaním konštatujú, že situácia v Európe sa iba zhoršuje. Dochádza k e, nárastu nezamestnanosti, e, je viac bezdomovcov a treba povedať, že mnohí ľudia to pripisujú na vrôb e, prírodných katastrof. Nie sú to všetko dôsledky rozhodnutí európskych politikov. Toto všetko spôsobila neoliberálna politika, ktorú presadzuje takmer každý s iba malým počtom výnimiek. Tento trend pokračuje, e, zhoršuje sa chudoba a pokiaľ nezmeníme smerovanie a pokiaľ sa nebudeme e, držať iných princípov a hodnôt, to bude vyzerať ako e, keby pacient očiach e, lekára e, sa nezlepšuje a lekár stále mu odporúča rovnaké liečenie a ešte viac e, sankcionuje pacienta, ak neberie predpísaný liek. Ide o rozhodnutie na základe svedomia, o rozhodnutie medzi rôznymi hodnotami. Európska únia sa vždy pýtala na to, aké riešenie je správne z hľadiska peňazí, bank a nadnárodných spoločností. Nikdy sa nesnažila o správne rozhodnutie na prospech ľudí a obcí. Potrebujeme hospodárskú súťaž, ale treba zohľadňovať aj potreby solidarity a sociálnej spravodlivosti. To znamená, že musíme sa správne rozhodnúť práve teraz. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, e, videli sme aj určité pozitívne signály a napriek tomu stále vidíme e, riziko prehlbenia krízy. E, bankovníctvo stále nie je stabilné a vo viacerých členských štátoch schodok verejného rozpočtu sa môže dostať spod kontroly, pokiaľ sa nezasáhne. A preto potrebujeme skutočnú hospodárskú úniu. Stále očakávame výsledky e, pracovnej skupiny, ale ako spravodajkynia e, tohto parlamentu v oblasti stabilitu, paktu stability a rastu e, chcel by som povedať na Margo Európskej komisie, je rada pripravená súhlasiť s takýmto základom. Taktiež by som chcela som upozorniť proti zmenám e, zmluvy pretože e, niekedy ide o taktiku, ktorá je určená na to, aby odputala pozornosť e, ľudí. Musíme urobiť teraz, čo treba e, urobiť. Musíme to konať na základe Lisabonskej zmluvy. V súčasnosti parlament má väčšie rozhodovacie právomoce v oblasti stability a rastu a musíme sa zhostiť svojej zodpovednosti, aby sme zabezpečili stabilnejšie podmienky v Európskej únii a stabilný rast a rozvoj. Ďakujem pekne. Pani Wortman a teraz pán Koferati dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Dôsledky krízy doliehajú na spoločnosť vo všetkých krajinách Európy. Ak sa pozrieme na dôsledky sociálnej situácie, rýchlo dospejeme k názoru a ten záver e, e, e, riadi činnosť komisii. Záver, že ešte sme nevideli to najhoršie. E, nezamestnanosť e, stále e, rastie a znaky oživenia ešte nezaručujú vytvárania nových pracovných miest. Preto si uvedomujeme, že je nevyhnutné riešiť najakutnejšie prejavy krízy, e, ktorá sa rozputala e, v dôsledku finančnej krízy a vyústila do e, sociálnej krízy. A z tohto dôvodu musíme pripraviť ďalšie nástroje, ktoré by bránili najviac dotknutých. Napríklad e, e, rámcová smernica e, o minimálnych zárukách príjmov vo všetkých členských štátoch. To je veľmi dôležité v boji proti chudobe na strane jednej a na strane druhej by malo pomôcť tým, ktorí budú dotknutí v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch dôsledkami krízy. Musíme bojovať s krízou na základe politiky hospodárskeho rastu. To potrebuje zdroje a cieľené investície a priority, na ktoré budeme vyčlenovať e, stále potrebné zdroje. Komisia jasne e, e, poukázala na potrebu dodatočných zdrojov, ktoré treba vynaložiť na investície do infraštruktúry a na zlepšenie kvality hospodárskej súťaže a zamestnanosti to umožní e, e, vypustiť euroobligácie e, a zaviesť zdanenie finančných transakcií. Nemáme inú alternatívu. Bolo by dobre prijať tieto inovačné riešenie. Dúfam, že Európsky parlament to podporí. Ďakujem pekne, pán Koferajte A teraz pán Klins. 1,5 minúty. Kolegyňa a kolegovia, na vrchole finančnej krízy štáty G20 slúbili, že príjmu spoločný postup na stabilizáciu finančných trhov. Dnes, dva roky po sme ešte veľmi vzdialení od nejakej globálnej e, reakcie po pôvodnej e, dynamike už nie ani stopy, často sú to len národné opatrenia. Prešli sme k business as usual. Martin Gings Bank of England povedal veľmi jasne, že ešte tu treba naozaj e, počkať, kým sa ukáže potreba konať spoločne. Európa stojí naozaj na dôležitej križovatke. Potrebujeme prehlbenie integrácie, potrebujeme lepšie zosúľadiť našu politiku hospodárskú a rozpočtovú, potrebujeme energetické infraštruktúrne politiky v oblasti eh, energetiky a potrebujeme viac zdrojov na to, aby sme naplňali naše ambiciozne ciele rastu Európy 2020. Potrebujeme inovatívne zdroje financií, a, aby sme mohli využiť skutočný potenciál malých, malých a stredných podnikov. Potrebujeme medzi vládny prístup. E, ak budeme stáť na mieste, je to krok späť, nie zachovanie súčasného stavu. Takto neposilíme stabilitu a dôveru finančných trhov. Návrhy e, komisára Oliho Rena a návrhy Task Force Van Rompoya chcú zabezpečiť disciplínu členských štátov. Bohužiaľ, ministri financí predčerom v Luxemburgu na e, nabádanie nemecko-francúzského e, dua zamietli tieto návrhy, takže opäť e, sa občania cítia podvedení politikou. Ďakujem pekne, pán poslanec Klins. A teraz pani Swinburne, jedna minúta. Kombinovaná téma dnešnej rozpravy majú spoločnú tému, ako reagovať na finančnú krízu, ako hľadať cesty, aby sme efektívnejšie riadili rizika či už e, e, riadenie e, rizik spojených s verejným dlhom, finančnými produktmi alebo globálnym nerovnováhou správanie našich štátov a ministerstve financí musia zabezpečiť vysoké štandardy pri dodržovaní dohodnutých pravidel. Silná finančná e, disciplína na strane verejného a súkromného e, sektora sa musí nastoliť. Musíme zabezpečiť, aby pri hľadaní príležitostí pre hospodársky rast finančné nástroje, ktoré využíva Únia a členské štáty, sú tie najlepšie a sú maximálne transparentné. Využitie inovatívnych e, finančných nástrojov musí sa uplatňovať opatrne a treba zohľadnúť všetky rizika a morálne rizika Fond finančnej stabilizácie e, e, je nástroj, ktorý súvisí s e, kreditným ratingom a treba využiť rozpočet Európskej únie a využitie dlhopisov musí byť pozorne sledované. Všetky nástroje sú spojené so svojimi rizikami, neexistujú bezplatné peniaze, neexistujú krátke cestičky. Kuntis per 30. Ďakujem pekne, teraz pán Hunčis, jedna pol minúta. Vážený pán predsedajúci, hovorím v mene GUE k správe pani Beres o kríze a vysvetlíme vám, prečo nepodporíme túto správu. Sú tam historické referencie, ale pôvodný text v porovnaní teda s tento nový text sa podobá na staré papirusy kde sa píšu veci, z ktoré potom vyškrtávame a nahradzujeme ich inými. To sa volá palipsest. Na úvod tam bolo skutočne úprimné úsilie našej spravodajkyne, ako analyzovať krízu, nájsť riešenie, ale po koalícii pravice a ľavice sa dostávame k textu, ktorý už nie je textom Európskeho parlamentu, demokratickej inštitúcie Európskej únie, ale je to text Európskej komisie, je to text, ktorý eskamotuje a nejak e, mení dôvody hospodárskej krízy a ktorý tam spomína aj iniciatívy Merkelovej, Sarkozy, Task Force a tak ďalej. Kritizovali sme pak stability, kritizovali sme úlohu ECB, predložili sme pozmenujúce návrhy, aby sme videli, či tí, čo, ktorí dnes hovoria o zlom vývoji v EÚ, či zopakujú tie isté chyby. Náš text bol inšpirovaný hnutím v Grécku, hnutím pracujúcich v Nemecku, e, kde nechceme robiť darčeky Siemensu a iným firmám. Nezabúdajme aj na Grékov, ktorí sa stali skutočnými e, skúšobnými zvieratkami. A teraz pán Borgézio bolo potrebné si vypočuť e, rady, ktoré tu padli. Potrebujeme jasné rozdelenie finančných bank a sporivých bank na princípoch e, ekonóma, ktorý sa tu nespomína. A nezabúdajme na európskych daňovníkov, pretože ak budeme pokračovať podľa tohto návrhu, tak budú ešte väčšie protesty v Európe. Európsky občan nechce ba platiť za tie veci a služby, ktoré nakoniec ani nedostane. A čo sa tu vlastne deje? Nakupujú sa tu nejaké akcie a tam sú akcie, za ktorými sú potom e, nevhodné deriváty, derivované produkty. A čo robia ostatní? Čo robia vedúci predstavitelia? Sedia so založenými rukami a povedali to aj veľkí finančníci. A čo robia slobodomurári? No nič, no treba, ale musíme predsa bojovať proti finančnej špekulácii Povedala to aj pani Merkelová a všetci na ňu zautočili, ale asi má pravdu. A teraz má slovo Pieti Kajnen. Eh, pán predseda, len dva roky po vypuknutí finančnej krízy uplynuli a len pol roka od tej greckej veci. A vidíme, ako vôľa uh, opúšťa členské štáty. A dnes tu máme jasný odkaz Európskeho parlamentu. 5 politických skupín podporili správu Bereš a e, správu pana Feja. Potrebujeme viac ekonomických a finančných politík. Potrebujeme viac Európy. Lepšia lepší pak stability a rastu a lepšie mechanizmy na posilnenie tohto paktu. A skutočne fackou pre európskych občanov bolo to, čo v, eh, na poslednej schôdzi schválil ECOFIN. Nie je to adekvátne. Musíme posledniť stratégiu rastu, ktorá by bola environmentálna, sociálne zodpovedná a udržateľná. Musíme mať mechanizmy pre eh, Európu 2020. Potrebujeme viac a lepšieho európskeho riadenia ekonomického na podporu e, tohto vývoja, vrátane teda finančnej transakčnej dane a naozaj vyzývam e, komisiu, aby to podrobne preskúmala. A potrebujeme lepšiu, silnejšiu, e, jednotnú Európu na globálnej úrovni. Vieme, že máme pred sebou ešte dlhý kus cesty a na záver potrebujeme iniciatívy komisie, potrebujeme, aby komisia konala v záujme európskych občanov namiesto E, nejakých ďalších nových task force. Ďakujem pekne a slovo má pán poslanec Bulman dve minúty. Pán komisár, e, predsedníctvo rady, naozaj je možno teraz čas veľkých odpovedí, ale nevyzerá to na to. To, čo máme na stole, tá tzv. reforma paktu stability a rastu nie je skutočne tou veľkou odpovedou. Je to opäť raz najmenší spoločný menovateľ. Je to opäť len to najmenšie minimum, na čom sme sa dokázali dohodnúť. Blahoželám komisii, že ešte sedí za rokovacím stolom, že nie sú tam členské štáty úplne opustené. Blahoželám rade. Ehm, Nemecku a Francúzsku sa podarilo dohodnúť, neviem, či je to dobré alebo zlé, ale už to teda nie je nejak zablokované. No dobre, čo to všetko znamená? Dámy a páni, znamená to, že v budúcom roku keď eh, tie čísla rastú sa opäť eh, prepadnú, budeme stať pred ľuďmi a nebudeme im vedieť dať odpoveď na hospodárskú situáciu. Kde je ten paragraf, kde je ten zákon, kde navrhujete, ako by sme spoločne eh, sa dokázali naučiť rásť z tejto krízy. To je to, čo chýba a preto vedieme takúto rozprávu v parlamente. Áno, súhlasíme s kolegami, ktorí chcú angažovanejšiu reformu. Aj my ju chceme. Ale hovorme teda o obsahoch. Ak nie ste ochotní viac sa zamerať rozpočtovej politike na obsah, tak v podstate neviem, prečo vôbec ho- máme hovoriť o Európe 2020. Už aj dnes je to papierový tiger a už aj dnes by sme to mohli hodiť do koša, ak tam nebudeme viac diskutovať o obsahoch. Áno, chceme niečo zmeniť. A je to iné, ak budeme investovať do nejakej uh, e, pochylkávacej byrokracie alebo do energií budúcnosti. Kde je tá sila vášho návrhu? Kde sa rozlišuje tento rozdiel? Na to čakáme a táto diskusia tu chýba a to bude pre nás rozhodujúce. A okrem toho Nebudeme akceptovať nejaký katalóg indikátorov, ktorý sa robí po legislatíve. Tento parlament nebudete zavádzať. E, treba diskutovať predtým, než sa niečo príjme, či e, zamestnanosť a e, rast sú dôležitým faktorom alebo nie. Ďakujem pán poslanec Bulman a slovo má pán poslanec Tremosa Ramon na 3 minúty. Moltes gracias, señor president. Dear colleagues, the current... Milí kolegovia, súčasná finančná kríza umožňuje eh, urobiť jasný pokrok v procese európskej integrácie. Eh, vo svojom vystúpení chcem sa sústrediť na vytvorenie eh, Európskeho ministerstva financí pre krajiny eurozóny. To by bolo jasným zlepšením institucionálneho rámca hospodárskeho riadenia Európy. Viem, že ide o veľmi citlivú otázku pre niektoré krajiny, ale budeme to musieť riešiť počas nasledujúcich rokov. Európske ministerstvo financí by vylepšilo e, koordinovanie politiky stimulovania členských štátov. Európske ministerstvo financí e, by mohlo e, emitovať euro dlhopisy a financovať európsku infraštruktúru. Európska únia potrebuje vlastné zdroje v oblasti E, e, hodnotenie rozpočtov členských štátov a spoločné ministerstvo financí, ktoré bude vyberať spoločné dane, by mohlo e, znižiť národné transfery do Európskej únie. Kolegovia, bez skutočnej autonómie príjmov nemôžeme mať autonómiu výdavkov. Vytvorenie Európskeho spoločného ministerstva financie bude politickým rozhodnutím. Avšak chýba tu politická vôľa alebo presnejšie povedané, chýba politická vôľa na strane Nemecka. E, počas 90. rokov Nemecko mala politickú víziu a presadzovala e, zavedenie eura aj napriek ťažkostiam so znovu zjednotením Nemecka. Podľa mňa Nemecko by malo sa stať, postaviť na čel e, e, snahy vytvoriť spoločné ministerstvo financí. Ďakujem pekne. A teraz slovo má pán Strejček, jedna minúta. Vážny pán predsedajúci, keďže od rána počúvame túto rozpravu, myslím si, že pravdu majú všetci tí, ktorí hovoria, že Európska únia sa ocitla na dôležitej krížovatke. Na jednej strane sú tu tí, ktorí zastávajú silný komunitárny princíp, na strane druhej a to by bolo e, e, e, fér povedať, je tu menšina v tomto parlamente, ktorá si myslí, že Európska únia by mala naďalej fungovať na medzivládnom princípe. Tomu zodpoveda aj návrh na zavedenie rôznych fóriem európskych daní, a to napriek tomu, že to sa e, volá inovatívne financovanie. Odznievajú e, tu e, volania na, po prehlbovaní Európskej únii na odovzdanie viac kompetencií Európskej komisii na úkor národných štátov. Je škoda, že tu ešte ani raz od rana nezaznelo, že Európska únia a Európska komisia by mali pristúpiť k redukcii vlastných programov, k redukcii E, k počtu častokrát sporných agentúr k e, reforme jednotnej polnohospodárskej politiky. Ďakujem. Grazie. Ora la parola. Ďakujem pekne. Pán Klute, jedna minúta. Ďakujem. To economic governance, ako sa tu predstavuje, je jednostavné zameranie na politiku úspor a na politiku hospodárskej súťaže. Problém je, ako už spomenal španielský kolega, e, že exportná orientácia v Nemecku sa vôbec nezohľadňuje. To je ale jeden z centrálnych problémov v eurozóne a v Európskej únii. Nemecká politika hospodárskej súťaže ide na úkor domáceho dopytu v Nemecku a to sa tu vôbec nespomína, ale je to aj na úkor miest. Ehm, je to hospodárska súťaž, je to boj o mzdy, ehm, súťaž o mzdy. A táto súťaž o mzdy v európskych susedských krajinách a v európskych odborových zväzoch a u európskych zamestnávateľov vytvára obrovský tlak. E, ani komisia, ani správa pána Fejo netematizujú tento problém. Economic governance, ekonomické riadenie, hospodárska vláda, ktorá by si zaslúžila toto meno, musí na tomto mieste skorikujúco zasiahnuť a nesmie močať. Ďakujem. Ďakujem. Slovo má pán Jean-Paul Gozes na minútu 30. Ďakujem, pán predsedajúci, pán predseda Európskej komisie, pán komisár. V roku 1978 priatelia nášho kolegu Konbendita napísali na múry Paríža slova a nie, slova a nie činy. Ale teraz ľudia žiadajú opačné činy, nie slova. My očaká, očakávajú od nás veľa, ale nevidia výsledky termín reakcie Európskej únie alebo je reakcie schopnosť nie je schopná odpovedať na tieto výzvy. Spolu by sme mali urobiť pokrok v tom duchu spoločenstva a tu by som rád spomenul úlohu Európskeho parlamentu. Aj tu musíme vyvinúť úsilie, aby sme rešpektovali princíp spolurozhodovania. Viackrát predseda Európskej komisie poďakoval parlamentu za jeho podporu, ale parlamentu nie je na to, aby hral sekundárnu úlohu, len aby len jednoducho podporoval alebo len ratifikoval bez toho, že by prediskutoval rozhodnutia prijaté v rade má rovnoprávne postavenie s radou, musí si to uvedomiť a preto diskusia o hospodárskom riadení bude vlastne takýmto testom. Európska únia musí konať ako blok na medzinárodnej scéne, musí zohrávať úlohu, ktorú od nej očakávame a aby sa len neobmedzila na nejaké slávnostné prejavy. Ďakujem za pozornosť. Uh, uh, ďakujem. Máme tu mnoho ročníkov a čas beží, takže uh, Viete, že budeme tu mať prvého predsedu, takže máme veľmi obmedzený čas. Ospravedlňujem sa a budem e, teda uplatňovať svoje kladivko, keď vám vyprší čas a po 10 sekundách potom vás vypnem. Tak ďakujem za pozornosť. A teraz e, za, ďakujem za pochopenie a teraz na slovo pani Eliza Ferreira. E, pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni poslanci, dovolte mi, aby som na úvod poďakovala pánovi Fejovi za prácu, ktorú vykonal, keď dokázal zlúčiť svoju správu so správou pani Beres. K záverom, ku ktorým sme sa dostali, je, že Európsky parlament v niektorých témach, a to sa stalo aj s finančným dohľadom, môže sa zjednotiť a môže zjednotiť svoje sily a prijať silné stanovisko, ktoré idú v prospech záujmu občanov. A to musí uznať Európska komisia aj Rada. Toto je veľmi dôležitý aspekt v momente, kedy sa začínajú všetky opatrenia legislatívneho e, charakteru. Je to 6 návrhov. Sú to veľmi dôležité návrhy a v nich má parlament spolurozhodovacie kompetencie. Zohrávame aktívnu úlohu a my sme inštitúcia, ktorá vedie dialog a chceme prekonať prekažky. V tomto aspekte správa pána Feja zdôrazňuje e, niektoré tieto návrhy. Ekonomické riadenie je viacej ako balíček sankcií. Ekonomický rast a zamestnanosť potrebujú svoje vlastné iniciatívy a preto je potrebné prijať opatrenia, ktoré odstrania tie vnútorné rozdiely v EÚ, prijať konkrétne opatrenia aj pre Európsky menový fond. Potrebujeme e, stabilné riešenia, aby sme riešili štátny dlh musia mať tak rada ako aj komisia dostatočné a vhodné nástroje, aby mohla riešiť tieto problémy v prospech ekonomického rastu a stability. Ďakujem pekne. Lepšie hospodárske radenie je potrebné a potrebujeme e, skôr e, konať a upozorňovať. Súčasné cieľe v oblasti e, schodku boli porušené viacerými krajinami ale eh, nedostali sme upozornenie o kríze eh, v Španielsku alebo Írsku. Potrebujeme ďalšie opatrenia. Ekonomika nie je presná veda a nejde iba o čísla. Takisto aj ústredné eh, počítanie výroby traktorov samo o sebe neznamená silné hospodárstvo a centralizované dane alebo centralizované ministerstvo financí tiež predstavujú utopické riešenie. Sú tu viaceré otázky, čo treba, ako treba konať pretože ehm, pre mnohých bankrot národov eh, sa zdá byť prázdnou eh, hrozbou a taktiež eh, pomoc Európskej únii znamená morálne riziko. Som si vedomý toho, že ľudia sú znepokojení dohodou medzi Francúzskom a Nemeckom, ale možno, že majú pravdu. Ak trhy poskytujú peniaze na úver, možno, že trhy by mali znašať e, e, straty a nie daňové poplatníci. Ďakujem pekne. A teraz pani Hübnerová. Musíme e, zohľadňovať dobre a zlé v tom, čo e, e, robíme. Je dôležité, aby sme pochopili minulosť a príčiny krízy. Myslím si, že my sme si zobrali ponaučenie, ale dnes musíme sa strediť na budúcnosť na globálnu európsku budúcnosť a riadenie a nejde iba o riešenie danej krízy. Európa neexistuje vo vzduchu prázdne. Keď sa snažíme napraviť Európu, Musíme to robiť s prehľadnutím na svet, ktorý v súčasnosti je odlišný od roku 2008. G20 bola pred dvomi rokmi jednotná z hľadiska záchrany fiskálnej systémy, ale e, riadil ju e, strach, ale teraz je rozčasnuté. Neexistuje spoločné blaho, pôsobe viaceré síly, e, ktoré vedú k hospodárskému zataveniu a rebilancovaniu. Existujú tu zásadné štrukturálne zmeny, ktoré silne ovplyvňujú konkurenciu schopnosti Európy, avšak úloha mien a výmenného kurzu e, stále sa zvyšuje a v súčasnosti vytvára e, nový e, menový systém a objavujú sa noví hráči. Aby sme sa vyhli katastrofe asymetrických korekcií, potrebujeme mať dialog a činy Otázka znie, či Európa e, e, dokáže zohrať svoju úlohu v kolektívnom úsilí. Potrebujeme e, odvážnu reformu vonkajšej reprezentácie európskej oblasti. Keď otáľame s tou reformou, zdávame sa potenciálneho vplyvu za súčasných globálnych podmienok. Si to nemôžeme dovoliť. Pán Goebbels. Pán predsedajúci, vážení kolegovia, svet sa, svetu sa nedarí lepšie. Predseda rady povedal, že globalizácia žiada, aby sme konali na európskej aj medzinárodnej úrovni. Ale keď pozorujem to, čo sa deje v EÚ alebo na medzinárodnej úrovni, tak musím skonštatovať, že sú to práve konkrétne akcie, ktoré potrebujeme tí väčší aj menej väčší, ktorí chcú riadiť na rovnoprávnej úrovni tak nevieme, ale hlavný záver každého samitu je, že sa treba znovu stretnúť. Tá tzv, to tzv. svetové riadenie, ktoré chce robiť G20, nemá žiadne opodstatnenie a funguje v rámci systému OSN. Táto samozvaná G20 je vlastne klub bohatých krajín, ktoré sa obklúčili aj niektorými krajinami e, s rozvíjajúcich e, hospodárstvom. Martin Schulz citoval jedno z vyhlásení G20, mohol to urobiť aj z komuniké, ktoré boli e, publikované po európskych samitoch. Samé sluby, samé prázdne slova a ako čerešnička na, torne, na torte máme summit e, Francúzsko-Nemecko, kde Sarkozy a Merkelová chcú naznačiť smer. Güfer Hofstadt tu spomenul e, to kasinové stretnutie. Ja by som rád dodal Fedvož, hrajte a uvidíme, čo sa bude diať. A ako budeme postupovať, aby sme uchovali metódu spoločenstva. Ďakujem za pozornosť. E, pán Bastos, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, hovorí pani Bastos. Ďakujem pani Beres a všetkým tým, ktorí pracovali na tom, aby sme sa dopracovali k tejto správe, o ktorej dnes diskutujeme. Treba zdôrazniť, prácu výboru, kde sa poukazuje na význam malých a stredných podnikov, ktoré by mali byť hybnou silnou pre ekonomický rast a blahobyt v Únii. Máme, ako, máme viac ako 20 miliónov malých a stredných podnikov v EÚ a v každom z nich by sa mohol vytvoriť jedno pracovné miesto a to by znamenalo odstránenie vysokého percenta nezamestnaných. Niektoré ekonomické stratégie, ktoré sa tu naznačili na odchod z krízy, e, by mali byť napríklad posilnenie sociálnej dimenzie trhu, odstrániť prekažky voľnej súťaži a zjednodušiť pôsobenie malých a stredných podnikov, vytvárať daňové stimuly, a e, štátne dotácie pre malé a stredné podniky na vytváranie pracovných miest. Vytvoriť nový Small Business Act s dimenziou ktorá, e, sociálnou, ktorá bude silnejšia. Vytvorenie európskej siete pre seniorov, inovácia ako hybná sila ekonomického rastu a podstatná časť tohto organického prepojenia medzi priemyslom a inováciami vytvorenie nových vzťahov medzi priemyselným sektorom a akademickým sektorom. E, tiež e, potrebujeme pracovný trh, ktorý bude flexibilný a aby sme vytvorili nové pracovné miesta. E, Vážne pán predseda, komisár, predseda komisie Barosa úvodom povedal, že hospodárske riadenie sa vyvíja tak rýchlo e, a že pred dvomi rokmi nik by nevedel predpovedať, e, že sa to tak stane. Je to pravda. Avšak e, tempo, rýchlosť nie je cieľom sám o sebe. Treba sa uistiť, že vlak sa uberá správnym smerom. A som presvedčená, že analýza, ktorú obsahuje správa pani Beres, si to zaslúži. Mali by sme si e, vypočuť, e, čo povedal nositeľ Nobelovej ceny e, Krugman a niektorí ďalší disidenti, ktorí tvrdia, že ministri financí obetujú pracovnými miestami. Myslím si, že potrebujeme mať takú úroveň zamestnanosti, ktorú budeme sledovať ako dôležitý indikátor pretože kríza ovplyvňuje predovšetkým reálny sektor e, hospodárstva a najmä má znepokojuje to, čo povedal pán Schmidt. Pani Ivanová, nech sa páči. Vláda na špeciálna komisie za krízete. Vážení kolegovia, v správe Task Force voláme po komunitárnom prístupe, po európskej dimenzii, po dokončení jednotného európskeho trhu pre prospech európskych občanov. Kompromis, ku ktorému sme sa dopracovali, bol nesmierne dôležitý. Týkal sa paktu stability, ako bude fungovať, ako môžeme skonsolidovať rozpočty a aké sú strategické ciele Európskej únie. Mimoriadne dôležité rozhodnutia boli prijaté týkajúce sa koheznej politiky a malých a stredných podnikov Kohezná politika prispeje k energetickej efektívnosti, k transeurópskym sieťam, čo nám pomôže dosiahnuť udržateľný rast. Malé a stredné podniky sú nesmierne dôležité pre náš budúci vývoj a rast. Mali by sme sformulovať novú definíciu e, malých a stredných podnikov, čo by povzbudilo podnikateľského ducha a umožnilo urobiť konkrétne kroky na zniženie administratívnej záťaže. Naozaj dúfame, že naše návrhy eh, budú smerovať ku konkrétnym krokom zo strany Európskej komisie, najmä zo strany eh, členských štátov. Nemali by sme plýtvať eh, časom, naši občania očakávajú rýchle odpovede. Ďakujem. Ďakujem. Vidím, že kolegovia na mňa entuziasticky mávajú keď ja zamávam na nich náspäť, znamená to, že sme si ich uh, mená e, zapísali, takže nemusíte si tu robiť spojencov, aby ste boli všetci prihlásení. Ja vám nemôžem zaručiť, že všetci dostanete slovo, pretože e, rozpra- voľná rozpráva bude závisieť od toho, koľko času nám ostane. Takže teraz má slovo pán Kalfin na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda hospodárska kríza doľahla eh, rôznym spôsobom na členské štáty, avšak títo rozdely eh, nesledujú eh, hranice eurozóny. Jednotná mena nezabezpečila dokonalú súdržnosť. Krajiny eurozóny sú teraz veľmi odlišné v porovnaní s obdobím zavadzania eura a je celkom očividné, že e, pakt stability a rastu neobsahoval tie správne indikátory a preto mechanické uplatnenie sankcií nebude e, poskytovať samo e, o sebe dobré výsledky. Myslím si, že tento dopad nebude pozitívny pre všetky členské štáty. Myslím si, že používanie ekonomických klišé spôsobí nové problémy. Myslím si, že členské štáty by mali zosúľadiť svoje hospodárstvo tak, aby jednotné opatrenia poskytovali rovnaké eh, výsledky. Musíme mať viac Európy, viac európskych mm, eh, nástrojov, eh, väčšie rozpočet a nezávislosť nášho rozpočtu, najmä v oblasti zdrojov. Ďakujem pekne, pán Engel, jedna pol minúty. Pán predsedajúci, kríza vôbec neskončila a krajiny a stavných sú toho dôkazom. Je to zároveň aj kríza integrácie a dôkazom toho je aj tá dohoda z Dovil, ktorá e, podkopáva metódu spoločenstva. A otázka je, kto je tu nakoniec veľký. V 2050 mám pocit, že Európa bude predstavať 6 alebo 7 celosvetového obyvateľstva s klesajúcim ekonomickým rastom ak si naďalej my sami sebe budeme robiť konkurenciu, tak tak vlastne budeme odpovedať na celosvetové výzvy, alebo skôr, keď sa podrobíme disciplíne metódy spoločenstva, len takto budeme môcť na tieto celosvetové výzvy odpovedať. Ale na to potrebujeme prostriedky nové, inovatívne. A diskusia o budúcich finančných perspektívach je e, budou, dobrou budúcou príležitosťou na to v oblasti vývoja, výskumu, v oblasti vonkajšej činnosti. Na čo nám to všetko slúži? Na čo vytvoriť 28. diplomatický orgán, okrem tých, ktoré už existujú a bez toho, že im nedávame dostatočné prostriedky? potrebujú aj členské štáty manevrovací priestor, aby skonsolidovali a aj Európa potrebuje dostatočné financie, aby mohla zrealizovať politiky, ktoré od nej európsky občania žiadajú. Ďakujem. Teraz pán Balc, nech sa páči. Pán predsedajúci, Minulý mesiac sme odviedli dobrý kus práce a myslím si, že to môžeme takto povedať. Aj v samotnom osobitnom výbore pre rozpočet a hospodárskú krízu sme odviedli dobrý kus práce. Máme tam 600 pozmeňujúcich návrhov, ktoré to dosvedčujú. To sú tie návrhy, ktoré boli v pôvodnej správe. A teraz je vý... výbor má svoju činnosť predloženú o rok a to si myslím, že je veľmi správne. Kríza ešte neskončila Írsko stojí stále tesne pred bankrotom, rozpočet v Grécku nie je tiež sanovaný a celková situácia vôbec nie, nie je jednoduchá. Preto musíme ďalej pokračovať v hospodárskej reforme a bolo by priskoro túto diskusiu o dôsledkoch a príčinách krízy ukončiť. Preto by bolo veľmi nesprávne považovať prácu výboru za skončenú a, doko- a ukončiť mandát. Skôr je potrebné pracovať na základe toho, čo sme dosiahli a preto si myslím, že táto správa, ktorá je tu predložená, je pre všetkých priateľná. To potvrdzuje aj súhlas KVI. Samozrejme, že text by sa dal niekde ešte zlepšiť, ale mali by sme sa pozerať na správu na to, ako na to, čo je, a to je medzisspráva. Dôležité ako jednotlivé formulácie je, to, aby sme v druhej polovici mandátu výboru pokračovali v práci, ktorú sme už odviedli. Musíme si rozmyslieť, kde budeme pokračovať v práci nášho výboru a kde môžeme podporiť prácu legislatívneho výboru. Ďakujem. Ďakujem veľmi. A teraz e, pán Kancian, 1,5 minúty. E, ďakujem, pán predseda. Vypočul som si debatu dnes ráno veľmi pozorne a myslím si, že sa musíme snažiť e, vysvetliť nástroj, ktorý je dobre definovaný a vysvetlený. Sú to nástroje stratégie a my ako európske spoločenstvo musíme vykázať jednotu. Pokiaľ ide o tieto nástroje, tak si myslím, že sa dosiahol významný pokrok a preto si myslím, že kráčame správnym smerom. To, čo nerozumiem, je tá stratégia, ktorú používame, keď, pretože stále hovoríme o stabilite. Avšak čas už pokročil, takže mali by sme hovoriť o raste. Ľudia, od ľudí sme žiadali o na podporu stability, ale treba sa pozrieť aj na rastovú stránku situácie Zamestnanosť je kľúčová otázka v dnešnej dobe a myslím si, že toto musíme riešiť. Ak to nebudeme riešiť, neodvedieme dobrú prácu. A preto si myslím, že v tejto súvislosti sa musíme usilovať povedať predsedovi e, Barosovi, ktorý nás informoval nedávno o stave únie, musíme mu jasne povedať, že stratégia EÚ a jej zapojenia do finančných trhov musí byť jasná. Dnes ráno tu v takomto duchu nič nezaznelo. Proste e, na toto musíme dbať. Veľmi často vidíme, že dochádza k zneužívaniu veci. Ďakujem, ďakujem. A teraz pán Karin z 1,5 minúty. E, pán komisár, rada, kolegovia. V posledných dvoch rokoch občania EÚ trpeli v, v dôsledku krízy. Taktiež aj občania mojej krajiny, Lotyšska, e, trpeli. Došlo o 20-percentný pokles národnej e, ekonomiky a rastla nezamestnanosť. Obyvatelia mojej krajiny pochopili, že v takejto núdzovej situácii je potreba mimoriadných naliehavých opatrení. Takže aké opatrenia sme prijali, aby sme vyriešili naše verejné financie? Občania mojej krajiny, Lotyši, veľmi podobne, veľmi, veľmi e, ochotne prijali zníženie platov a zvýšenie daní a v dôsledku náho toho sme dokázali definovať našu finančnú stabilitu ale som troška znepokojený, pretože dnes čítam, že Nemecko a Francúzsko si neželajú posilniť finančné riadenie v EÚ, ale naopak usilujú o jeho oslabenie. Čo to znamená? Znamená to, že obyvatelia e, Lotyšska sa obetovali pre nič, prijali tieto opatrenia pre nič. Kolegovia, my nemôžeme pripustiť takúto situáciu, keď veľké krajiny chcú pokračovať v tom, ako zvykli robiť. My musíme podporiť návrh komisie o silnú finančnú kontrolu. A teraz pán Hockmark. Pani predsednička, ja myslím, že jedna vec nám musí byť jasná a to je, že globálna ekonomická kríza sa zameriava najmä na e, ekonomiku Spojených štátov a Európy. V ostatných častiach sveta máme vysokú úroveň rastu, ale nie v Európe a nie v USA. Máme plitvanie, nadbytočné výdavky a to, čo je jedna z najväčších víziev nám je, že máme nedostatočný rast. My musíme naštartovať rast, ale aby sme to urobili a dosiahli, musíme mať stabilitu vo verejných financiách. A preto ma znepokojuje, keď si vypočujem, keď počúvam predchádzajúcich rečníkov, že niektorí európski lídry nehovoria o e, pružnejších pravidlách v súvislosti s paktom stability a taktiež e, e, sa rozhodujú o zmene zmluvy. Ja si myslím, že Európa nepotrebuje ďalej hovoriť o zmenách E, zmluvy, to je skôr politika rozpadu a nie integrácie a konkurencieschopnosti. My potrebujeme zvýšiť pakt stability so silnejšími sankciami a my musíme zabezpečiť, že rozpočtové deficity sa budú znižovať. Musíme veriť v dobrý poriadok, musíme veriť v reformu, aby sme dosiahli väčší ekonomický rast. Otvoriť, musíme otvoriť európske hranice, zvýšiť konkurenciu. To je cesta vpred a to je ten cieľ, ktorý by sme mali mať v európskej agende. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz uh, Kakis, uh, pol minúty. Pán predseda, parížskej správe o hospodárskej kríze, čo je jeden z bodov na dnešnom programe, odsek 32 hovorí o tom, že niektoré členské štáty, a to určite e, smeruje aj na adresu môjho štátu, Grécko, nemajú také možnosti, aby dokázali vypracovať skutočné plány obnovy. A všetky tie možnosti až do roku 2012 sú obmedzené znižovanie verejných výdavkov, zvyšovanie dlhu, e, zvyšovanie daní. Toto sú všetko veci, čo sú dôležité aj pre Grécko, aj pre ďalšie krajiny, pretože ale vidíme, že niektoré krajiny pracujú presne opačným smerom a preto treba podporiť e, názory v správe pani Beresovej, najmä pokiaľ ide o verejný dlh a to určite v porovnaní s tými krajinami, ktoré majú prísok medzinárodným finančným trhom. Musíme jednoducho znížiť deficit. Tu nie je žiadna iná alternatíva. Ak chceme znížiť dlhy a neznížime ich, nebudeme mať prístup k peňažným trhom a nedokážeme dosiahnuť ekonomickú obnovu. Toto je veľmi dôležité pre našich občanov a ja myslím, že musíme ľuďom povedať pravdu o tejto situácii. Ďakujem pekne, teraz prejdeme ku Catch postupu. Kolegovia, máme čas e, na zhruba 10 vystúpení. E, možno, že pár poslancov tu nebude prítomných, ale všetci musíte byť čo najstručnejší. Ja sa za to ospravedlňujem, ale inak by sme to nestihli, pán Klame, na minútu. Pán Kelly. Áno. Dve tvrdenia chcem potvrdiť. To, čo povedal pán eh, Hökmark a potom to, čo povedal pán Častel, a síce, že Európa nemôže urobiť všetky ústupky. EÚ musí byť rozhodná, hlavne pokiaľ ide o krajiny G20 a Spojené národy Máme vysokú e, mieru nezamestnanosti, hlavne e, mládeže, e, vysokú mieru zadlženosti a musia byť aj ďalšie krajiny, ktoré budú zdieľať naše bremeno. Ak nie, tak my potom nemôžeme pokračovať v našej politike a nemôžeme znižovať našu konkurencieschopnosť a zvyšovať chudobu. A po druhé chcem povedať, že v Európe nepotrebujeme iba hovoriť jedným hlasom, ale potrebujeme aj konať ako e, jeden orgán. E, tá rada e, guvernérov, o ktorej sa tu hovorilo do obeda, to už nemôže pokračovať. Treba to predostrieť aj rade. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Stako na minútu. Vážený pán predseda, ja Vítam túto správu o lepšej správe a o e, stabilizačných rámcoch. Ja som si istý, že e, napríklad balíček o dohľade a ďalšie nástroje umožňa predísť budúcim krízam. Najdôležitejšie je naďalej zlepšovať koordináciu a zviditeľňovať eh, hospodárske politiky členských krajín. Ja chcem zdôrazniť eh, význam dobrého rámca pre hospodársky eh, rozvoj pre všetky členské krajiny. To isté platia aj pre národné výdavky, ako aj pre európske. Takýmto spôsobom by sme mohli analyzovať výdavky Ďakujem pekne, pán Badňov, na minútu. Pán predseda, stručne najskôr jedna pripomienka k tomu e, francúzsko-nemeckému vyhláseniu. Ja si myslím, že musíme pozitívne zareagovať. Veľmi často to hovoríme od roku 2007. Už e, nie sme tým francúzsko-nemeckým ťahuňom. Naviac takéto prehlásenia e, sa podobajú skôr na otrokárstvo, e, prípade Francúzska, vzhľadom na to, že takéto tvrdenia majú vzhľadom na zlé finančné a hospodárske zdravie Francúzska, teda majú zabrániť, aby sa Francúzsko ocitlo ešte v ťažšej situácii. A taktiež treba skonštatovať, že v týchto návrhoch nie je žiaden pozitívny návrh, tak ako sa to uvádza v správe Beres. Mm, a cieľom by bolo mať skutočnú hospodárskú správu v rámci EÚ.

V budúcnosti navrhujem, aby sme mali jedného zástupcu pre hospodárske záležitosti, mali by sme mať vysokého predstaviteľa pre hospodárstvo, tak ako to platí pre vonkajšie vzťahy a v budúcnosti by sme mohli e, zlúčiť dve, dva posty. A ďalšia vec je je škoda, že nemôžeme hovoriť jedným hlasom na uh, samitoch G20. EU pomáha Francúzsku a Sarkozy je teraz predsedom G20. V budúcnosti EÚ by mala mať e, jednu osobu vysielanú na takéto samity a mali by sme hovoriť jedným hlasom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Gigold, na minútu. Pán Ren. včera večer som naozaj s vami trpel. Bolo to počas tlačovej konferencie, keď ste e, prezentovali dohodu, ktorá sa v skutočnosti neopierala iba o váš návrh. Takže potom, čo sme sa e, dozvedeli o balíčku pre dohľad, tak sme videli, ako parlament a komisia môžu spolupracovať s cieľom dosiahnuť dobré výsledky a to musíme spraviť aj teraz. Keď sa pozrieme na deficit a, a dlhové postupy, tak sú tu isté makro, makroekonomické e, nerovnosti. Naozaj je veľmi dôležité, aby e, tak krajiny s deficitom ako s prebytkom e, spravili to, čo majú na to, aby euro bolo opäť v dobrom zdraví. A chcem povedať, že väčšina v tomto parlamente e, je za vašimi návrhmi. Ďakujem pekne. Pán Portas na minútu. Ďakujem, pán predseda. Vzhľadom na to, že, ten, že to francúzsko-nemecké partnerstvo nemá v tomto parlamente miesto ako také. Mám tri um, otázky na radu. Poprvé, ide o myšlienku o úrokov vyplácaných skladov. Aký je to zmysel? Aký je zmysel pridávať deficit k deficitu s cieľom bojovať proti deficitu? Kto to vie? A ďalej to je možnosť e, pozastavenia štrukturálnych fondov. Jediný možný dôsledok by bolo zrušenie a zamedzenie dlhodobého rastu. Takže, a mám tu aj tretiu otázku. Ako by to vyzeralo, keby sa uplatňovali sankcie proti e, hlúposti a proti hriechu arogancie? Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Slúbili nám ekonomický rast, ale konkurencia v európskych krajinách trpí konkurencia z rozvojových krajín, kde sa e, ohrozuje e, výrobná základňa e, našich štátov. My musíme počítať s tým, že nechceme znižiť životnú roveň našich pracujúcich, musíme bojovať proti globalizácii tohto druhu. Slúbili sme ekonomické riadenie v Európe, ale situácia v štátoch, eh, členských štátoch je úplne iná. My tu máme 27 rôznych štátov, z ktorých každá má predpísanú istú formu riadenia. Kríza sa začala aktivitami bank, ale reakciou vlád bolo hneď sa im ponáhľať na pomoc. My nevytvárame e, také aktivity, iné aktivity, než sú e, ziskové aktivity bank, ale rozhodne banky nepatria k našim uprednostňovaným príjemcom. A ďakujem, pán Klausky. Pán Kozlovský, ste tu, prosím? Áno, nie.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 Ešte raz, ja som už hovoril, pán predseda. Takže myslím si, že už som bol na vašom zozname predtým. Uh, Mesharos, Mesharos was... uh, vy nie ste pán Mesaroš, ale pred vami bol na zozname pán Mesaroš. Pán Mesaroš, máte slovo. Ďakujem. Ehm, problém hospodárskej a sociálnej krízy, ktorý je najzávažnejší v európskej ekonomike, naraža na ťažkosti ehm, finančnej regulácie a postojov štátov. Európska únia musí pri, ehm, prišla so svojou odpoveďou s istým oneskorením a výsledkom je to, že reakcie členských štátov neboli harmonizované. Musíme sa postarať o to, aby sa harmonizovali príslušné mechanizmy mechanizmy tak, aby Európska únia mohla využiť svoju spoločnú silu. Podľa mňa je potrebné, aby sme nadvezovali na prácu eh, špecializovaného komisára, pretože z krízy sme sa ešte nedostali, ešte stále sú tu finančné a ekonomické problémy a musíme samozrejme eh, spoločne rozvíjať eh, spoločný trh aj v súlade so stratégiou 2020, ktorá má zásadný význam pre RAZ zamestnanosti a ekonomiky. E, týka sa to malých a stredných podnikov, ale aj podpory výskumu a vývoja. Ďakujem. Pán Papadopoulou, minúta. Ďakujem, pán predseda. Európska únia sa ocitla na križovatke, Medzinárodná eh, hospodárska kríza má dopad na zásobovanie energiou, zvyšovanie chudoby a je dôležité, aby sa urobili opatrenia proti tomuto stavu. Myslím si, že potrebujeme posilniť solidaritu v rámci spoločenstva aj koordináciu s cieľom zabezpečiť ekonomickú obnovu. E, e, žiadame komisiu o viac Európy a o menej byrokracie, o podporu malých a stredných podnikov, o tvorbu zamestnanosti, o e, vyšší prísun peňazí na rozvoj dôležitých sektorov. Potrebujeme teda zabezpečiť, aby sme mali také e, fiskálne aj hospodárske politiky, ktoré by Európskej únii umožnili zriadiť primeraný e, alebo príslušný fond na zabezpečenie lepšieho ekonomického riadenia v Európe. Je dôležité, aby aj Európsky parlament mal možnosť sa vyjadriť k tejto téme, e, pretože skutočne Únia stojí pred veľkými výzvami. Ďakujem, pán poslanec eh, Lambert, minúta. Ďakujem, Ďakujem, pán predseda. Eh, pokiaľ ide o eh, deficit, chcel by som sa k nemu vyjadriť. Ten prvý deficit súvisí s tým, že máme veľmi prísnu disciplínu, pokiaľ ide o deficit dlhu. Ale v iných oblastiach je to, sú tie pravidla pružne, pružnejšie. Ale samotná E, politika znižovania nákladov nevyrieši problém e, ekonomiky. Ďalej sa hovorí, že na kontrolu deficitu je potrebné kontrolovať výdavky, ale v tomto prípade je potrebná koordinácia na úrovni rozpočtu, na úrovni daní. Toto je druhý deficit. Tretí deficit spočíva v tom, to, čo my považujeme za demokratický deficit, ktorý sa objavuje v návrhoch e, Task Force. Myslím si, že to, čo navrhujú, nie je e, na prvý pohľad priateľné. Merci, Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcela svoje vystúpenie zamerať na prípravu nadchádzajúceho samitu G20 výsledky. Súvisí to aj s európskym ekonomickým riadením, s posilňovaním paktu stability a rastu a úlohou Európskeho parlamentu, ako aj národných parlamentov. Chcela by som sa zamerať na dve výzvy, ktoré stoja pred členmi G20 a ktoré bude potrebné na ďalšom samite riešiť. Ide o e, otázku zásoby peňazí a o volatilitu, pokiaľ ide o ceny e, základných surovín. To súvisí s so celosvetovým vývojom, rastom a e, situáciou na našej planete. V tomto kontexte sa musí Európska únia snažiť prijať spoločné pozície, ktoré by vyjadrila na budúcom samite G20 a globálnejším spôsobom na celosvetovej scéne. Ďakujem. Jan Lepko. Domnule se pare că efectiv... Pán predseda, vážení kolegovia, zdá sa, že dopady krízy ešte pretrvávajú. A v tomto kontexte by som chcel pripomenúť dôležitú úlohu koheznej politiky, sociálnej hospodárskej politiky a súčasne by som chcel povedať, že je to e, podmienka sine qua takže je tu dôležitý tento plán e, obnovy a je dôležité aby sme vytvorili podmienky pre udržateľný rast a taktiež to dokazuje európsku solidaritu. Myslím si, že potrebujeme najmä veľké investície do infraštruktúry a, keď hovorí, keď hovor, a tu hovoríme o doprave, e, komunikáciách a energetike. Potrebujeme veľké investície z viacerých finančných zdrojov, vrátanie toho, Eh, že by sme využili aj súkromno-verejné partnerstva a súkromné zdroje, ktoré podľa mňa nie sú úplne využité. <laughs> Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia. V prvom rade chcem zablahoželať nášmu kolegovi za kvalitnú správu a za ambiciozne návrhy. Taktiež to svedčí o tom, že Európsky parlament naozaj má svoje miesto v tejto rozhodujúcej rozprave o budúcnosti Európy a naozaj to vítame. Grécka kríza naviac poukázala na nefunkčnosť, ktorá podkopáva eh, hospodárskú správu EÚ. Tu sa navrhuje vytvoriť eh, udržateľný systém pre finančnú stabilitu, treba sa zaoberať jadrom problému, treba taktiež posilniť pak stability a rastu a e, sankcie. Je to naozaj dôležité, ak chceme udržateľné ozdravenie e, rozpočtov členských krajín. Je to vždy populárne, e, je to obmedzujúce, ale žiaľ nemáme na výber. Ďakujem pekne. Ďakujem, nech sa páči, minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Hospodárska kríza otriasla každého jedného v EÚ. Chudoba je čím ďalej tým viditeľnejšia v našich členských krajinách a taktiež sme videli, že národné plány na oživenie hospodárstva boli príliš slabé, zle koordinované. Niektoré členské krajiny nemali možnosť vypracovať takéto plány na hospodárske oživenie, e, neboli ani e, potrebné sprievodné opatrenia. E, členské krajiny museli pristúpiť ku škrtom a museli sa zamerať hlavne na verejné dlhy toto všetko bolo robené na úkor občanov. Napríklad ženy sú ohrozenejšie, pokiaľ ide o e, chudobu, ktorá im hrozí najviac. Takže naozaj sa treba poučiť z krízy, musíme skoordinovať naše činnosti a uplatňovať v praxi všetky dôležité iniciatívy vo všetkých oblastiach. Ďakujem. Teraz som sa vás jedna minúta. Polovičná regulácia monopoburis predstavuje problém, že dochádza k znižovaniu hodnoty mien. Napriek tomu, že sa nám aj nepodarilo ešte skrotiť Čínu a jej menu. Európa je devizový trh, alebo Čína má intervencie a to pri globalizácii vzniká ako problém. Američania chcú redukovať štátny dlh, Japonci chcú zvýšiť konjunktúru a Čína chcú podporiť svoj vývoz. A táto politika zmekčovania mien iných ekonomik sveta škodí Európe a ostatným krajinám a preto podľa mňa sa musí na, rieš- na stretnutí G20 riešiť zaplavenie cel- svetového trhu lacnými čínskymi výrobkami je ľahké, keď sú tieto podhodnotené. Takto dochádza zásahom na trhu a skresľovaniu trhu a nakoniec môže dojsť tomu, že jednoducho sa zrúti celosvetová ekonomika. Vidíme potrebu taktiež e, hovoriť aj o zdaňovaní finančných transakcií na tomto stretnutí. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pani Beres dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj kolegom za ich e, vystúpenia, príspevky. Zarobím na dve, tri vystúpenia. Pán Díl, najskôr to, čo ste povedali, je veľmi dôležité. Keď budeme reformovať e, politiku súdržnosti, tak e, naozaj musíme e, túto politiku zbilancovať, overiť si, či od pristúpenia naozaj vnútorné nerovnováhy boli viac menej odstranené prostredníctvom týchto prostriedkov a túto bilanciu musíme spraviť čo najobjektívnejšie a vyvodiť z toho závery do budúcna. Viacerí kolegovia hovorili aj o zastúpení EÚ, za to sa im chcem poďakovať, hovorili aj o celosvetovej správe. Je to veľmi strategický bod pre našu e, úniu, pretože teraz zúri e, alebo hrozí e, prepuknutie menovej vojny. Zdá sa, že sa tu e, európsky hlas začína profilovať, takže buďme jednotní tak na vonok ako vo vnútri. A ešte zarovujem na to, čo povedal kolega Goebbels. G20 nie je e, riešením pre nás v konečnom dôsledku v kontexte celosvetovej správy. E, tam by nemal každý svoje miesto a ani to neposkytuje tú potrebnú arbitráž. E, to hovorím e, ako reakciu e, na to, čo včera povedal Banky moon OSN musí byť dohlbky zreformovaná a potom možno nájdeme cestu do budúcnosti. A ešte na záver, pán predseda, možno, že zopakujem to, čo povedal kolega Lambert. Verejné investície v našej správe žiadame o to, aby komisia e, výročne skúmala potreby investícií verejných aj súkromných. Potrebujeme akúsi e, tabulku e, s dlhodobou investičnou stratégiou v záujme zamestnanosti a teda európskych občanov. Táto stratégia by sa opierala o udržateľné vízie a o solidaritu a tá tvorí jadro EÚ. Ďakujem pekne, pán predseda. O Fejo, je dio lepta. Ďalej odozdávam slovo na dve, muty, dve minúty, pán Fejo. Vážený pán predseda, chcem sa poďakovať všetkým kolegom za ich príspevky za všetko, čo povedali v rámci tejto rozpravy. Teraz myslím, že je na čase prejsť od slov k činom. Po tejto rozprave a po dúfam, pozitívnom hlasovaní Európsky parlament bude mať svoje stanovisko, svoje vlastné stanovisko k otázke hospodárskej správy a samozrejme obhajujeme európske záujmy, bojujeme za viac transparentnosti a za viac e, verejných investícií Chceme mať hospodárskú prácu, e, správu pre všetkých 27 členských krajín a zabezpečiť e, to aj e, prostredníctvom lepšej koordinácie. Musí byť silnejšia hospodárska menová únia. E, únia potom bude solidárnejšia, účinnejšia a lepšie pripravenejšia na budúcnosť. Európsky parlament chce Európu pre všetkých, aj keď majú možno rôzne názory, ale potom vystupujú jednotne. Európa, ktorá sa skladá z troch inštitúcií, Rady, Komisie a Európskeho parlamentu. Nebudú to iba nejaké e, sny a chiméry, ale bude sa Európa vyjadrovať prostredníctvom hlasu inštitú- inštitúcií a samozrejme e, to bude aj Európa občanov. Ja chcem zdôrazniť zásadnú úlohu národných parlamentov ktoré musia byť aktívne v tejto záležitosti. A potom je tu aj otázka makroekonomického dohľadu vo vzťahu členskými krajinami. Treba mm, sa e, zamerať na stratégiu EU 2020 komisia sa musí dobre zamyslieť nad možnosťou posilnenia paktu stability stability a rastu. Európsky parlament vypracoval návrhy, ktoré sú odlišné od návrhov ostatných inštitúcií. A ešte na záver, pán predseda, myslím, že teraz naozaj je chvíľa, eh, kedy musíme konať jednotne a hovoriť o všetkých týchto návrhoch. Ďakujem. A teraz pán Ren, 5 minút za komisiu. Nech sa páči. Ďakujem, prezident. Vážený pán predseda, vážení poslanci, dovolte, aby som začal tým, že sa poďakujem spravodajcom pani Beres, kolegovi Fejovi za tieto veľmi dobré správy a významnú debatu, rozpravu. To, čo tu zaznelo, podporuje a poukazuje na význam dôležitosť a dôležitosť tejto problematiky Chcem sa vyjadriť k niektorým pripomienkám, ktoré tu dnes v rozprave zazneli. Začal by som e, medzinárodnou scénou. V svetovej ekonomike nerovnováhy, pre, ktoré boli pred krízou, sa znovu objavujú a ohrozujú udržateľnú obnovu. A preto je dôležité, aby G20 tento týždeň na úrovni ministrov a potom na samite o dva týždne dokázala sledovať efektívnu medzinárodnú politiku a jej koordináciu. Všetky krajiny musia prispieť k tomu, aby sa znovu obnovila rovnováha Krajiny s nadbytkom musia posilniť e, domáci dopyt a deficitné krajiny musia posilniť vývoz. Hovoríme o miliónoch pracovných miest v celosvetovej ekonomike, ale i v Európskej únii. Európska únia sa usiluje o silný, stabilný finančný systém, v ktorom by výmené kurzy odrážali ekonomickú situáciu to je zásadný prvok cieľa G20, aby sa znovu dosiahla rovnováha v globálnom raste, aby sa vytvorili pracovné miesta, aby bola udržateľná obnova oživenie. Preto EÚ musí reformovať a posilniť svoju vlastnú hospodársku správu. Správy, ktoré pripravila pani Beresová a pán Fejo, sú dôležitými príspevkami a legislatívne návrhy komisie po ich prijatí budú predstavovať významný krok smerom k skutočnej a efektívne fungujúcej ekonomickej a menovej únii. Zaznelo tu aj niekoľko otázok, ktoré sa týkali názoru komisie na dane a zdaňovanie finančných inštitúcií. Hovorili sme o tom s predsedom Barosom a mysleli sme si, že by bolo dobre vysvetliť náš postoj v tejto súvislosti, pretože zaznelo niekoľko metočných vyhlásení, ktoré sa týkajú tejto otázky. Nachádzame sa v strede zásadnej reformy našeho vlastného finančného systému. Musíme udržať e, ten moment na G20, tú dynamiku aj na G20, a komisia prišla s návrhom, ktorý sa v prvom rade týkal stabilizačného poplatku alebo bankového poplatku, tak aby aj súkromný sektor, bankový a finančný, e, sa zúčastňovali na nákladoch, ktoré vyvolala spôsobila kríza, ako aj e, by umožnili prípravu na budúce krízy. Toto máme pripravené a v niektorých členských štátoch sa to už aj realizovalo, implementovalo. Po druhé, komisia chce, aby finančný sektor hral úlohu pri zdieľaní, pokrývaní nákladov krízy a preto EÚ chce a komisia chce presadiť daň z finančných prevodov na globálnej úrovni. A po tretie, Komisia predložila ako jedno možné riešenie pre vlastné zdroje v rozpočte EÚ návrh, ktorý by hovoril, že finančný sektor by rovnako prispieval na úrovni EÚ niečo také ako daň z finančnej činnosti. To je náš názor, to znamená stabilizačný poplatok, E, ktorý sme navrhli. Potom tu máme daň z finančných e, operácií a ako vlastné zdroje. A potom by sme chceli ešte mať aj daň z finančných e, operácií na globálnej úrovni. V správe pána Fejo je návrh o, na zriadenie Európskeho menového fondu. Komisia je za zriadenie stáleho mechanizmu prevencie kríz a riešenia kríz, ktorý ale musí mať dve strany, dva prvky, dva rozmery. Musí obsahovať v sebe dôraz na prevenciu krízám, ako aj musí obsahovať prvok riešenia kríz pokiaľ ide o riešenie kríz, tak sme jasne už v máji povedali, že potrebujeme robustný rámec pre eurozónu v rámec krizového manažmentu riadenia a komisia pripravuje návrh e, stáleho mechanizmu riešenia kríz. Vzniklo to najmä na základe potreby prevencie a riešenia kríz, pretože poučenie je také, že tieto dva mechanizmy musia kráčať v ruka v ruke a všetky finančné mechanizmy musia byť veľmi silne podmienené. Takéto stále mechanizmy musia minimalizovať morálne hazardérstvo a musia predstavovať stimuly pre členské štáty, aby vykonávali zodpovednú fiškálnu politiku, ako aj stimuly pre investorov, aby tiež e, zodpovedne požičiavali peniaze. Pán Schmidt navrhol pozmenujúci návrh, ktorý sa týkal dobrovoľnej účasti členských štátov z neeurópskych ne EU oblasti. Ako viete, tak v prvom e, stupni navrhujeme režim pre členské štáty EÚ a po druhé, v druhom kroku pre všetkých 27 členských štátov, pre všetkých 27 článo, štátov. Komisia môže podporiť tento pozmenujúci návrh, ktorý sa snaží o rozšírenie neeurovej oblasti alebo zahrnutie oblasti, kde nie je euro, aj do tohto systému na dobrovoľnom základe. Čiže ide o systém, ktorý by zahrňal v prvom kroku všetky štáty z euro a potom aj mimo eurozóny. Pokiaľ ide o prácu pracovnej skupiny a dosiahnutie približovania, zbližovania sa s iniciatívami Komisie na posilnenie ekonomickej správy, tak môžem povedať, že sa zameriavali najmä na E, prevenciu, predchádzanie a dvora sa kladol na udržanie dlhu, aby sme mali metódu, ktorá by dokázala riešiť ekonomickú nerovnováhu a posilniť. Prepačte, pán komisár, chcem vám pomôcť. Dovolte, aby som na minútu prestal. Pa, kolegovia, nechcem to stále opakovať. Máme tu dôležitú rozpravu, tak prosím, vchádzajte ticho a nerušte komisár, prosím tiež, keby ste mohli e, tiež skrátiť svoj príspevok, lebo aj rada musí reagovať. Ďakujem, pán predseda, ja som zvyknutý na takúto situáciu, ale ďakujem za vašu pomoc. A teraz sa dostávam k svojim záverom. Chcem povedať, že i keď došlo k približovaniu k pracovnej, názorov pracovnej skupiny k názorom komisie. Predsa len sa teraz začínam, teraz len začíname legislatívny proces. Sme len na začiatku. Možno sme na konci počiatočnej etapy, ale teraz začne ten skutočne normálny legislatívny proces a Európsky parlament ako spolulegislatívec skutočne zohráva kľúčovú rozhodujúcu úlohu. Chceme s vami spolupracovať a vyzývame Radu a parlament, aby aby do leta budúceho roku prišli s legislatívnymi rozhodnutiami, aby sme mali nový systém hospodárskej správy už e, na budúci rok v lete 2011 Pán predseda, vážení poslanci, toto je skutočne otázka dôveryhodnosti Európskej únie z hľadiska posilnenia ekonomickej správy a riadenia a súhlasím s vami, že je to práve metóda spoločenstva, ktorá spôsobuje, že EÚ funguje a prináša výsledky. Veľmi pozorne som si vás vypočul a cením si vašu, vašu oddanosť tejto metóde práci, či už to zaznelo v prejave pánov Dolaš, Daulašovca, Fersata, pána Konbendita a ďalších. Samozrejme, že ja neviem hovoriť s takou elokventnosťou, ako títo páni. Predsa len dovolte, aby sme spolu ešte raz preukázali, že metóda spoločenstva dokáže priniesť výsledky a teraz ich aj musí priniesť, pretože nový systém ekonomického riadenia je to, čo potrebujeme a doplňme silnú menovú úniu aj o silnú efektívnu ekonomickú úniu aby sme dokončili skutočnú hospodárskú a menovú úniu. Ďakujem. Ďakujem. A nakoniec v mene rady pán Častel. Vážený pán predseda, rýchlo. V prvom rade sa v mene rade rady chcem e, poďakovať obidvom e, spravodajcom, pani Berez a pán Fejo. Naozaj svedčia o angažovanosti parlamentu v tejto dôležitej veci a taktiež vám chcem povedať, že vyzývam Európsky parlament, aby rýchlo e, zanalizoval hlavne vo svetle zásady spolurozhodovania iniciatívy v oblasti hospodárskej správy, teda iniciatívy komisie a tým sa má zrealizovať takáto európska hospodárska správa. Myslím si, že rada rada je k plnej dispozícii parlamentu. Chceme sa konkrétne posunúť vpred. Ďakujem pekne. Týmto ukončujeme túto rozpravu. Hlasovať sa bude dnes po 12.30.